Good afternoon, dear colleagues, ladies. Príjemné popoludne, vážení kolegovia, vítajte opäť na schôdzi výboru LIBE. Na pokračovanie tejto schôdze do obeda bola prvá časť a teraz po obede budeme pokračovať konkrétne s bodom 11. To sú závery maďarského predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. E, týka sa to aj situácie, pokiaľ ide o e, tému azyl. A toto je nakoniec e, aj hlavný bod našho tohto týždňového programu, keďže ide tu naozaj o závery maďarského predsedníctva takže máme tu nakoniec aj e, prítomnosť e, dvoch e, členov maďarskej vlády a túto príležitosť samozrejme chceme využiť. Chceme sa im poďakovať, že medzi nás prišli. Je nám veľkou cťou, že sú tu medzi nami a tešíme sa, že predstavia závery maďarského predsedníctva. Je to jednak pán Tibor Navračič, minister spravodlivosti a potom je tu pán Šandor Pinter, minister vnútra maďarskej vlády. Takže pán podpredseda vlády Navračič a minister e, spravodlivosti teda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred e, šiestimi mesiacmi ešte koncom januára tohto roku som e, mal príležitosť vystúpiť tu na výbore a predstaviť ciele maďarského predsedníctva. 6 mesiacov už odvtedy takmer prešlo a teraz na konci maďarského predsedníctva som rád, že vám môžem povedať, že naše hlavné ciele sa nám e, podarilo naplniť. Ak dovolíte, Chcel by som e, spomenúť e, niektoré z tých e, hlavných cieľov a potom samozrejme rád zodpoviem na vaše prípadné otázky. Keď sme pripravovali priority predsedníctva v oblasti spravodlivosti, vždy sme mali na pamäti na prvom mieste človeka. A Chceli sme na prvé miesto dať službu európskym občanom. My všetci chceme žiť v takej EÚ, ktorá je blízka e, občanovi a je, vystupuje voči nemu priateľsky, tak povediac. Aby sme tento cieľ mohli splniť, maďarské predsedníctvo využilo každý nástroj, ktorý malo k dispozícii a môžem povedať, že sa mu to podarilo urobiť úspešne. Pokiaľ ide o základné práva občanov, e, to je otázka, dodržiavanie týchto práv je otázka, ktorá je e, zakotvená v charte základných práv a teraz, e, keď sa tá charta už aj v praxi uplatňuje, môžeme lepšie využívať tieto práva a prípadne uvažovať aj nad ďalšími opatreniami v tejto oblasti do budúcna. Preto sme spustili politickú diskusiu na neformálnej rade v januári o tom, ako politické inštitúcie únie, najmä rada, môžu zaručiť konzistentnú mieru ochrany základných práv. Potom v máji sme prijali formálne závery rady tejto veci. A okrem toho sme prijali aj smernicu o uplatňovaní charty základných práv, teda prijali záradu. Aktivity EÚ a výhody, ktoré vyplývajú zo spolupráce na úrovni EÚ, e, sa teraz e, konkrétnejšie vnímajú zo strany našich občanov, ak e, aktivity EÚ e, sú naozaj, mm, sa dajú zhmotniť, ak, ak ich občan naozaj cíti, že je e, ich objektom. Tým pádom občanstvo EÚ niečo aj e, konkrétne znamená. Neznamená to iba, že práva, ktoré z neho vyplývajú, e, sú e, dosiahnutelné a vymožiteľné, teda to platí takisto, ale navyše platí, že e, tieto práva vyjadrujú istý koncept e, spoločenstva medzi európskymi občanmi z hľadiska nielen politického a právneho, ale ide aj o akési spoločenstvo hodnôt v rámci súčasného, súčasného stavu integrácie. Toto je téma, o ktorej sa diskutovalo na rade v januári, keď sme preberali e, správu Komisie o občianstve Európskej únie. Potom ďalšia vec, ktorá súvisí s základnými právami, je pristúpenie Európskej únie e, k Európskemu dohovoru o ľudských právach. My chceme naozaj podporovať e, a, a kontrolovať tento proces pristúpenia, čo samo o sebe vyjadruje, že Európska únia a jej inštitúcie e, chcú naozaj konať v súlade so, základné, so základnými e, právami. Posledné kolo rokovanie expertov počas maďarského predsedníctva bolo uzatvorené úspešne a znamená to, že môžeme teraz, e, teraz e, otvoriť diskusiu a príjmanie interných pravidiel, ktoré súvisia s týmto pristúpením. Potom je tu otázka pomoci obetiam zločinu. To bola ďalšia priorita maďarského predsedníctva a v rámci nej sme v marci v Budapešti zorganizovali konferenciu, ktorej cieľom bolo určiť hlavné problémové oblasti, pokiaľ ide o ochranu obetí. A potom by sa pripravili aj návrhy, ako riešiť tieto problémy. Maďarsko e, pripravilo teda akýsi návrh cestovnej mapy pre ochranu obetí, e, kde E, sa pripravujú rôzne usmernenia pre Európsky summit a takisto na európskej úrovni sme e, prispeli k vytvoreniu a efektívnej a kvalitnej e, kvalitného systému ochrany obetí zločinu. Tento dokument bol minulý týždeň prijatý na Rade ministrov, ministrov pre vnútro a spravodlivosti a volá sa to teda Budapešská cestovná mapa pre ochranu obetí E, zločinu. Potom e, práva detí, teda hlavne, aby teda deti neboli, e, aby sme, aby, aby sme zamedzovali tomu, aby deti boli e, obeťami, aby sa stávali obeťami zločinov, to je takisto ďalšia priorita maďarského predsedníctva. A takisto to bola téma, ktorej sme sa počas týchto mesiacov intenzívnejšie venovali. Rámcové rozhodnutie boja o boji proti sexuálnemu vykoristovaniu a zneužívaniu detí v súlade s dohodou z Lanzarote. E, tieto dve témy e, boli dôležitými počas celého tria Španielska, Belgická a e, Maďarska. Čiže my sme v tomto pokračovali v práci prechádzajúcich predsedníctiev. Spustili sme e, zmerovacie konanie s Európskym parlamentom v trialogu a v tomto konteste by som chcel hlavne spomenúť, že e, je to najmä vďaka naozaj neunavnej snahy e, zo strany aj pani Angeliny, spravodajkyne e, Európskeho parlamentu, a takisto aj zo strany našich kolegov z Majského presenstva, že pra, teda vďaka tejto snahe e, to naozaj vyzerá, že túto otázku úspešne sa nám podarí ešte počas Majského presenstva uzatvoriť. Takže ochrana e, menšin a ochrana e, chudobných ľudí plus e, výrazné vylepšenie situácie rómskych občanov, to boli ďalšie výrazné priority počas maďarského predsedníctva. Oznámenie komisie o EU rámci pre národné e, stratégie pre Rómov bolo prijaté v majových záveroch rady a na základe toho členské štáty vyjadrili isté politické odhodlanie a záväzok v rámci takéhoto európskeho kontextu na tejto otázke ďalej pracovať. Pokiaľ ide o ochranu údajov, na jednej strane tu bola podpora vytvorenia jednotného nového právneho nástroja, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. To bol cieľ, ktorý sme si vytýčili spoločne s projektom pre ochranu údajov. A takisto sme chceli aj to oznámenie Európskej komisie o ochrane údajov vlastne udržať na programe dňa. V tejto oblasti majerské predsedníctvo dosiahlo svoje ciele. E, teda komisia mala oznámenie, rade sa podarilo prijať závery a konferencia, ktorá sa začne zajtra, ktorá sa bude venovať ďalším výzvam v oblasti ochrany údajov, by tiež mala pomôcť načrtnúť cestu smerom do budúcna. Takisto treba spomenúť v tejto súvislosti, že začali aj rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov. Pričom v jednotlivých formáciách rady sme veľmi, e, veľmi detailne monitorovali pokrok v týchto rokovaniach. Pokiaľ ide o e, trestnoprávne, pardon, trestné konanie, e, pokrok v tejto oblasti bol veľmi dôležitý aj pre belgické, aj pre maďarské predsedníctvo. V rámci toho nám mm, rámcová smernica o informovaní osôb o ich právach e, bola určená za prioritu maďarského predsedníctva. V rámci trialógu s Európskym parlamentom e, Birgit Sipel bola, bola v mene Európskeho parlamentu vlastne vedúcou týchto diskusí, tak tam sa nám podarilo dosiahnuť dohodu vo viacerých témach. Podľa mňa už e, sa nám naozaj čoskoro podarí aj prijať návrh takého textu, ktorý by bol akceptovateľný aj pre parlament, aj pre radu. Aby to bolo možné, bude treba ešte preukázať e, viac flexibility zo strany oboch partnerov. Myslím si, že sme na kompromisoch veľmi úsilne pracovali a je to možno aj istý vzor e, do, do budúcna, aby ste aj do budúcna sa nám snažili pomôcť e, dosiahnuť úspechy v tejto oblasti. Veľmi sme sa venovali rokovaniam o Európskom vyšetrovacom príkaze. To sú rokovania, ktoré začali počas ešte, teda, ktoré prebiehali počas belgického predsedníctva, už tedy boli pokročilé celkom tieto rokovania a na júnovej rade sme dosiahli dohodu o všeobecných princípoch, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu. Znamená to, že polskému predsedníctvu budeme môcť tento dokument odozdať e, vlastne už len e, s textom na jednu konkrétnu otázku otvoreným. E, a potom, pokiaľ ide informačné systémy, tam takisto, to je ďalšia téma, ktorá, ktorá bola prioritou. V apríli sme k tomu mali konferenciu a na rade 10. júna sme k tomu prijali všeobecný prístup. Pokiaľ ide o spoluprácu v občianskom práve, tam bol dosiahnutý pokrok v súvislosti s nariadením o, o dedení, o dedickom konaní. Je to veľmi dôležité na tejto téme ďalej pracovať, pretože hlavným cieľom alebo úspechom tohto návrhu je, že sa vytvára voľný, e, vlastne voľný obeh v rámci členských štátov, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s dedickým konaním. Vďaka tomuto nariadeniu bude rýchlejšie a ľahšie a lacnejšie, aby dediči aj iné zúčastnené strany mohli e, svoje žiadosti uplatňovať aj e, ponad hranice, pokiaľ teda dedické konanie. Ide o nástroj, ktorý poskytuje veľmi konkrétny príklad legislatívy, ktorá bola pripravená v záujme európskych občanov. Počas diskusí o tejto téme sme e, naozaj trvali na tom, aby bolo čo možno najľahšie pre občanov svoje práva v dejskom konaní uplatňovať a aby sme mohli vždy eliminovať, ak to bolo možné, dva právne e, postupy, pričom ale zároveň sme nechceli zasiahnuť do takých e, právnych otázok, ktoré spadajú pod výhradnú právomoc členských štátov. Myslím si, že táto naša snaha sa skončila veľmi úspešne. E, návrh e, nariadenia bol uzavretý takým spôsobom, že na Rade pre spravodlivosť kontrol sa prijal istý balíček e, dohodnutých záležitostí. Potom pokiaľ ide o vzájomné uznávanie rozsudkov občianskoprávnych a trestnoprávnych, teda Brusel 1 a teda jeho novelizácia, to takisto bola pre nás ďalšia prioritná otázka. Prijatie tohto textu v prvom čítaní, e, po ňom nasledoval e, návrh textu predsedníctva, ktorý predstavuje istý základ pre ďalšiu kodifikáciu. Vážení kolegovia, počas maďarského predsedníctva sa naozaj e, podarilo dosiahnuť konkrétny pokrok vo viacerých témach v oblasti spravodlivosti Rád by som poďakoval všetkým členským štátom i parlamentu za pomoc, odborníkom za podporu, tým sa stalo, že sme mohli dosiahnuť cieľe belgického materského predsedníctva. Chcel by som poďakovať belgickému predsedníctvu a ďalšiemu predsedníctvu v Trojke, ktorí boli našimi predchodcami. Odviedli takú vynikajúcu prácu, že sa nám naozaj veľmi ľahko nadvezovalo vo všetkých týchto témach, kde vybudovali pevné základy. Želám úspech a vytrvalosť e, poľsko-dánskému a následovnému triu. A Dúfam, že nasledujúce predsedníctva budú môcť pokračovať v práci, ktoré nastolilo maďarské predsedníctvo. Sme ich oporou. Predseda hovorí, ďakujeme pekne, že ste využili e, čas rozumne. To nám naozaj pomôže, pretože máme pred sebou naozaj program, ktorý je veľmi dlhý. A hodinu a 30 minút bolo vyčlenených na diskusiu s maďarským predsedníctvom. To znamená, že musíme skončiť o pol piatej, pretože potom nasleduje hlasovanie k mnohým iniciatívam. Hlasovanie bude tu v miestnosti a prídu poslanci, ktorí majú inde iné záväzky, predtým aj potom a práve preto si teraz vypočujeme ministra vnútra, pána Sandra Pintera, jeho prezentáciu a až potom otvoríme spoločnú diskusiu. Najprv prvé kolo pre koordinátorov, jeden za každú politickú skupinu, potom ostatní poslanci sa budú môcť pýtať v dvoch kolách otázok a vypočujeme si reakcie a odpovede od oboch ministrov vedno. Takto by sme to mohli zvládnuť za hodinu a pol. A prediskutujeme si obe tieto prezentácie. Nech sa páči, pán Pinter, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa cťou objaviť sa tu opäť pred vami a môcť povedať niekoľko slov o tom, ako sme pripravovali predsedníctvo a o cieľoch, ktoré sme dosiahli. Vytýčili sme si pred sebou jasné méty a jasné priority. Rád by som úvodom zmienil, že my sme poslednou krajinou z trojky, Lisabonská zmluva už nepočíta ďalej s trojkami predsedníctiev a náš harmonogram sa nám podarilo naplniť bol to harmonogram, ktorý stanovili naši predchodcovia, Lisabonská zmluva a podarilo sa nám všetko aj preto, že sme tak dobre spolupracovali s vami v parlamente. Rád by som vám poďakoval za prácu, ktorú sme spoločne dovršili. Naozaj sme veľmi dobre spolupracovali a pracovali v súčinnosti. Pre, e, bojovali sme spolu proti organizovanému zločinu. Od roka 2000 po štokholmskom programe nebolo nikoho, kto by venoval pozornosť tejto tematike v rámci Európskej únie, pretože sme sa museli zamerať na spoločenské zmeny a zmeny na, v tom, ako sa organizujú zločinci. Urobili sme si jasný obraz o práci kriminálnych gengov, ktorý dovtedy neexistoval a ktorý sa vytvoril e, počas hospodárskej krízy. Podarilo sa nám ujasniť si pôvodné plány. Máme CD a knižku, ktorú sme vydali v rámci tejto tematiky, kde sa hovorí, čo sa nám všetko podarilo. Všetky štáty EÚ sa zúčastnili na tejto práci poskytli nám svoje súbory skúsenosti s policajnými dôstojníkmi, ľuďmi z policajného zboru a ostatnými odborníkmi. Je to akási e, príručka osvedčenej praxe a rád by som odprezentoval tieto osvedčené praktiky parlamentu tým, že odovzdám toto CD a príručku vám, pán predseda. Samozrejme, že je k dispozícii oveľa viac kopí, kto má záujem. Chceli by sme budovať na dôvere, ktorú sme vybudovali v parlamente aj v rade. A v ďalších krokoch by sme radi rozvíjali rozličné témy, napríklad to, čo pán Koelio rieši v jeho správe. Ide tu o spoluprácu v oblasti prístupu k dôverným dokumentom. To je niečo, čo nadobudlo ešte väčší väčšiu váhu v súvislosti so vstupom Rumunska a Bulharska do šengenskej oblasti. Myslím si, že treba vyriešiť ešte mnohé otvorené otázky a myslím si, že by mali mať poslanci Európskeho parlamentu prístup k týmto dokumentom. Ďalšia oblasť organizovaného zločinu je počítačová kriminalita v tomto kontexte by som rád povedal, že pred desiatimi rokmi, v roku 2001 v Budapešti, sa prijal dohovor rady, ktorý vytýčil spôsob, akým Európska únia bojuje proti počítačovému zločinu. Štáty Viaceré štáty iniciovali tento dohovor, ale na moju veľkú ľútosť 10 členských štátov EÚ sa e, ešte nepodpísalo, nesignovalo tento dokument. Hoci sme boli svedkami mnohých krokov, ktoré sa už vykonali pri boju proti počítačovému zločinu, a podpis takejto dohody bol krokom ktorý bolo nevyhnutne treba urobiť, aby sme mohli napredovať. Progres sa zaznamenal v troch oblastiach, ktoré sme skúmali. Je to záznam o cestujúcom z, Rakus, z Austráliou, Kanadou a USA. Sme sa už dohodli o tomto zázname o cestujúcom veľmi rýchlo. E, iba z USA s Austráliou opravuje sa rečník, nie s Kanadou. Pri Kanade ešte budeme potrebovať viac rokovaní, aby sa završili veci. Ďalšou oblasťou je cezhraničná spolupráca a keď sme e, prevzali predsedníctvo, tak sme sa zamerali na hlavné veci, otlačky prstov, záznamy o letovej prevádzke a tak ďalej. 15 členských štátov EÚ podpísalo všetky tieto tri hm, tematické dokumenty v rámci dohody s Prum. A dúfame, že ďalšie členské štáty sa pripoja k tejto dohode. Zaujímame sa naďalej o tému terorizmu od 11. Eh, septembra v New Yorku. Teraz bude výročie tohoto neblahého činu, ako viete. Sa tejto téme venujeme. Usama bin Laden vykonal tento útok proti Spojeným štátom a Odtedy sme si začali vymieňať názory. Všetky členské štáty sa hladko zapojili do tejto práce, čím sa snažili o prevenciu takýchto útokov. Čo sa týka rozširovania Schengenu, bola to taká cesta ako na husenkovej dráhe, hore aj dolu. Boli problémy, boli aj svetlé chvíľky. V Bulhári splnili technické predpoklady, ale nemecký minister vnútra sa vyjadril, že napriek tomu ešte stále panujú obavy v súvislosti so vstupom Bulharska a Rumunska do e, Schengenu hoci obe krajiny, aj Bulharsko, aj Rumunsko, už v máji splnili všetky uložené úlohy, bola to ťažká práca a na poslednom stretnutí e, Rady ministrov vnútorných vecí by sme mali byť schopní dospieť k záveru tak, aby v septembri sa podarilo zrevidovať, skontrolovať to, či tieto krajiny okrem odborných požiadaviek, ktoré, o ktorých vieme, že ich splnili, splnili aj iné veci, pretože v súvislosti sú tu aj s justičným systémom, tam sú tiež isté požiadavky e, kladené na tieto štáty. Ja som si istý, že v septembri sa dopracujeme k cieľu. Ďalšia vec, ktorá sa týka Schengenu a vzťahov v rámci Schengenu, je to, že dohody na ktorý je Schengen založený, by mali zostať trvalo platné. Nemali by sme cúvať z pozícií, ktoré sme už dosiahli, pretože je to jeden z najväčších výdobytkov voľný pohyb osôb v rámci vnútorných hraníc EÚ. Nemali by sme sa vzdávať takéhoto úspechu, hoci treba obozretne vnímať nebezpečenstva, ktoré E, v súvislosti s hranicami Schengenu sa objavujú. Sú to isté nové výzvy, ktorým bude treba v budúcnosti čeliť a my, členské štáty, im budeme čeliť na čele s Polskom ako úradujúcim predsedníctvom Severná Afrika, Líbia, Tunis a Egypt sú krajiny, ktoré susedia s Európskou úniou a kde treba byť veľmi pripravení na efektívne riešenie, na reagovanie na situáciu, ktorá v týchto oblastiach vzniká. Budeme musieť aktivovať monitorovacie a informačné centra, a to veľmi rýchlo. Už sme prijali mnohé krátkodobé opatrenia, ktorými sme riešili vzniknutú situáciu, finančnú podporu sme uvoľnili pre južný región, najmä pre Taliansko aby táto krajina sa mohla vysporiadať s mm, masovým prítokom migrantov. 100 miliónov eur sme vyčlenili na tieto ciele. Ďalšia vec je, e, sú jednotky rýchleho zásahu na hraniciach. Toto sme tiež veľmi rýchlo zabezpečili a mnohí ľudia si to všimli a uznali to ako úspech. Situácia na Malte je ešte horšia, pretože má malú rozlohu a musela sa takisto vysporiadať s obrovským množstvom utečencov, preto by sme mali aplikovať princíp solidarity aj naďalej. Už sme 114 utečencov presunuli do iných členských štátov EÚ, kde sa, čím sa istým spôsobom uľahčilo Malte 174 e, utečencov z Čadu sa e, zasa navrátilo domov. Nemôžeme zabúdať ani na to, že okrem krátkodobých opatrení, ktoré sú svojou povahou mimoriadne, sme e, prijali aj mnohé aktivity iného druhu, napríklad letecké spojenia, letecké linky, ktoré pomáhajú ľuďom sa dostať do svojich domovov a Takisto situácia v Líbii, zastúpenie v Líbii je ďalšia téma. Maďarskí diplomati pomáhali riešiť situáciu na mieste v Líbii. A ešte tam stále sú. Keď sme e, začali sa zaoberať našimi cieľmi, metami. Grécko bolo jedným z najväčších problémov. Ako viete, medzi tým sa veci zmenili, pretože Cyprus, Malta, Taliansko a ďalšie krajiny tiež sa presunuli do popredia svojimi problémami, tak sme sa museli zaoberať azylovou politikou. Máme tu harmonogram lehotu, štokholský program stanoví stanovuje presnú hranicu, dokedy treba preukázať výsledky. Isté výsledky sme už dosiahli. 11. apríla sa stretlo zoskupenie, na ktorom sa prijal pozmenujúci návrh e, k smernici o trvalom bydlisku a mieste pobytu, čo je podľa mňa veľký úspech. Ďalej sme naozaj sa nám podarilo napredovať v smernici o uznávaní kvalifikácií a pokiaľ viem, trialog tiež úspešne pracoval e, uzmierovacím konaním. Ja dúfam, a to zdôrazňujem, že budúci týždeň uvidíme ďalší pokrok. Čo sa týka dublinského nariadenia, pozastavili sme dočasne jeho platnosť v priebehu nášho predsedníctva a to preto, čo sa začalo diať na severe Afriky a v Líbii niektoré členské štáty EÚ sa rozhodli e, konať s istým odstupom aj Maďarsko, Grécko, Cyprus, Malta medzi ne patria. Nikoho nebolo možné odoslať späť v súlade s dublinskými nariadeniami. Myslím, že tu bola nerovnováha v rade v súvislosti s Eurodakom. A kriminálne e, služby teraz majú prístup do tejto e, daktyloskopickej databázy. E, komisia a rada sa nedokážu s takýmto niečím popasovať. Sami potrebuje podporu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o presídlovanie, to bola ďalšia téma, v rámci ktorej sme, ktoré sme sa zhostili a v rámci úvodného slova som sa tomu už venoval. Pán Tavales pravdepodobne bude spokojný s výsledkami, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli. A pokiaľ ide o podporný úrad, Support Office, pokiaľ ide o azyl, azylovú politiku. Tento sa zhostil svoje práce a ak, sa správne, ak si správne spomínam, tak to bol práve pán Sargentini, ktorý, keď som hovoril o našich prioritách, vyjadril e, prozbu, požiadavku a požiadal nás týmto spôsobom o to, aby sme v tejto oblasti niečo dosiahli. Myslím si, že už môžem teraz eh, povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele, ktoré sme si stanovili. Pokiaľ ide o e, povolenia, prác, pracovné povolenia a povolenia pobytu, ktoré by mali byť eh, rovnaké v štátoch Európskej únie, tak 20. júna sme sa priblížili takéto dohode a počas neformálneho trialógu sa nám, dúfam, aspoň podarí skutočne dosiahnuť nejakú dohodu. Takisto sme museli rokovať, pokiaľ ide o vysielanie, respektíve rozmiestňovanie v rámci podnikov. To bolo v záujme všetkých členských štátov, ktoré na tom participovali, pretože všetkým nám ide o to, aby nadnárodné spoločnosti skutočne mali možnosť angažovať sa a pracovať aj v našich krajinách. Bohužiaľ sa nám v tejto oblasti nepodarilo nájsť žiadne finálne riešenie ani dohodu. Teda koncept pozostáva ďalej, ale zatiaľ sme neprijali žiadne rozhodnutie a to isté sa týka sezónnych zamestnancov. V záujme koordinovaného výstupu alebo signálu proti nelegálnej imigrácii sme vypracovali stratégiu a, a rada túto stratégiu 9. júna podporila. Ešte tu máme otvorené otázky. Ide tu o nariadenie Frontex. Viackrát sme sa tejto téme venovali a Parlament takisto v tejto oblasti bol veľmi aktívny. Dostali sme až 300 pozmeňujúcich návrhov k tejto téme. 103 z toho sa dostalo až na radu a za pomoci našich spolupracovníkov sa nám podarilo približne 100 týchto pozmeňujúcich návrhov eh, uplatniť. Tri ešte stále sú také, ktoré treba sa k nim vyjadriť a dúfam, že sa nám podarí v blízkej budúcnosti a k týmto trom pozmeňujúcim návrhom s parlamentom sa dohodnúť. A v stručnosti som teda chcel zhruba povedať toľko. Chcem sa ešte raz poďakovať za konštruktívnu spoluprácu s parlamentom a dúfam, že aj vy ste prispeli k tomu, že sme boli úspešní. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz by som vás chcel požiadať na to, aby sa nám to v rámci časového priestoru, ktorý máme k dispozícii, podarilo všetko zvládnuť, berúť do úvahy, že obaja ministri tieto informácie, ktoré sme tu počuli, predložili e, k dispozícii každému členovi tohto výboru, aby sme sa skutočne obmedzili v rámci otázok alebo pripomienok na dve minúty, takže môžeme teraz prikročiť k prvému kolu za všetky politické skupiny a potom v rámci druhého kola sa vyjadria tí členovia výboru, ktorí budú ešte chcieť. Teraz sa vyjadri za politickú skupinu EPP pán Šogor. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci našej politickej skupiny by som sa chcel poďakovať pánovi Nováčičovi a pánovi Pinterovi. Pán Pinter už z časti moju otázku zodpovedal, išlo, chcel som sa spýtať v kontexte Schengena. Uviedol september ako termín, tak už tomu viac nepoviem. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz má slovo pán Moraš za SND. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že tá, myslel som, že táto otázka bude dlhšia, aby som si ja mohol pripraviť svoju otázku, ale teda už je to tak, ako to je. Chcel by som sa poďakovať obom ministrom z, odhľadnúť od toho, aké máme politické stanoviska. Myslím si, že skutočne to bolo veľmi hutné obdobie, ktoré sa týka tých problémov, ktorými sme sa museli zaoberať a oč, oceňujeme ich úsilie. Nechcem sa venovať všetkým témam, chcem sa venovať iba niektorým takým urgentným, ktoré tu vznikli počas predsedníctva Maďarskej republiky v dvoch oblastiach. Jedna sa týka e, toho, na čo sa sústredí naša politická skupina. Ide tu o ochranný európsky príkaz a boli sme prekvapení, keď sme tu počuli informácie, že rada nebude ochotná podporiť túto smernicu a ako poznáme celú históriu tejto tematiky, tak vieme, že parlament sa toho chopil veľmi zodpovedne. Je to predovšetkým o oblasť kriminálneho práva, ako ministri dobre vedia. Hlasovali sme dnes e, na spojenom rokovaní výboru FEM a LIBE a teraz by sa to malo dostať do druhého čítania a koalícia občanov, respektíve občania chcú vidieť, aby tento ochranný príkaz jednoducho bol podporený, aby sme nepremrhali našu prácu, ktoré sme sa venovali celý rok tejto téme. Ide tu skutočne o to, aby sme na základe nejakých rozkolov medzi inštitúciami nezmarili našu prácu. Aj parlament by mal sa venovať uh, tomuto ochrannému príkazu a Chceme e, tu počuť od pána ministra, že čo si myslia o tejto práci, o ktorej sme očakávali vlastne, že vyústi e, do nejakých úspešných záverov možno ostatní kolegovia budú hovoriť o nelegálnej imigrácii a o azíle. Ja by som sa chcel ešte vyjadriť, e, a to je otázka na pána Bintera, ohľadne azylu, ohľadne azylového balíčku. Takisto vítame prácu, ktorá už bola započatá, avšak sme trochu znepokojení naše politické skupiny, že pokiaľ ide o tento azylový balíček, chceli by sme mať kvalitné právne predpisy, ktoré by boli výsledkom týchto rokovania. Do toho roku 2012, ako vieme, je to veľmi česný tesný limit alebo časový priestor a budeme tu mať celý rad predsedníctiev, teda nielen maďarské predsedníctvo. A viacero tých predsedníctiev, ktoré sme už mali, urobilo veľkú, veľký kus práce v tejto oblasti, ale skutočne sa sústredíme skôr na to, aby sme mali nejaké kvalitné právne predpisy, aj pokiaľ ide o eurodak a tak ďalej. Čiže chceli by sme počuť, čo si o tom myslia oni. A chcel som sa takisto poďakovať za to, že sa tu spomenula aj, spomenul aj balíček nelegálnej imigrácie dúfam, že všetci ocenieme, že sme urobili aspoň správny krok správnym smerom, aj keď sa nám nepodarilo dosiahnuť všetko. Ďakujem pekne, teraz za liberálo dostáva slovo pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem obom ministrom za ich prítomnosť a ďakujem aj za ich prezentáciu, ktorú sme si mohli vypočuť. vidíme, že sa musíme sústrediť predovšetkým na výsledky. A dovolte mi, aby som vyjadril niektoré mm, obavy, ktoré ešte na konci maďarského predsedníctva stále máme. Ešte sú tu niektoré nevyriešené problémy a otázky a myslím si, že jedna a musíme si počkať na to, ako sa s nimi vysporiada ďalšie predsedníctvo, ako sa vysporiada s týmto dedičstvom vášho predsedníctva, ďalšie predsedníctvo. Pokiaľ ide napríklad o ochranu detí, správa Angelíny. Pravdepodobne sme ešte veľmi ďaleko od nejakej zhody, práve naopak, ešte stále sú tu dosť kontroverzné otázky, ktoré musia byť ďalej rozdiskutované a očakávali by sme trochu viac flexibility zo strany rady. Takisto sme hovorili, a to už pred e, prestávkou o skutočnosti, že by sme mali dož, zvierať, dozerať na rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi, odhľadnúť od ich e, sexuálnej orientácie alebo vierovýznania. V tejto oblasti sa nič neurobilo počas maďarského predsedníctva. Takisto si myslím, že to aj napriek určitému pokroku, ktorý bol dosiahnutý a ten sa dosiahol práve v oblasti Frontexu. Myslím si, že pokiaľ ide o balí, azylový balíček, tak tu ešte stále sú určité obavy, ktoré, ak sa pozrieme do budúcnosti, ešte stále sú tu takisto aj Dublin 2. Toho sa vôbec maďarské predsedníctvo nedotklo. Hovorili ste tu aj situáciu Grécka. Ale práve v tomto kontexte práve Dublin 2 mal byť pohnutý smerom vpred, ale pokiaľ ide o azyl a pokiaľ ide o migráciu, to sú dve dôležité témy, v ktorých sme chceli vidieť v rámci Európskej únie jasný krok smerom vpred e, na úrovni Európskej únie, kde by inštitúcie hovorili jednotným hlasom a veľmi málo sa v tejto oblasti dosiahlo. Pokiaľ ide o prístupnosť dokumentov, myslím si, že to bola dosť taká nešťastná situácia práve vo vzťahu k maďarskému predsednicu, pretože pravdou zostáva, že rada a maďarské predsedníctvo v tejto oblasti nám moc nepomohli, pokiaľ ide o prístup k dôverným dokumentom. Práve naopak dostali sme od vás viaceré oznámenia, kde sa uvádzalo, že iba predseda alebo tieňoví spravodajci alebo koordinátori budú mať možnosť pristúpiť k takýmto údajom. A trvalo to dosť dlho, trvalo dosť dlho maďarským a bulharským úradom, pokým povedali, že to takisto otajňa na to, aby sa tieto inštitucionálne problémy alebo kontroverzie vyriešili, ktoré tu boli v tej dobe. Takže nie je to nejaká konkrétna otázka z mojej strany, ale chcela by som pochopiť, že či si myslíte, že polské predsedníctvo môže nadviazať na vaše predsedníctvo práve v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Za zelených dostane slovo pani Keller. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne sme tu, máme za sebou veľmi intenzívny časový priestor pol roka a vidíme, že sú tu veľké výzvy pre celú Európsku úniu. Mali sme tu šengenskú tému a mali sme tu ešte aj revolúcie v, Severnej Afrike, v arabskom priestore. To sa týka práve našej polopôsobnosti. V kontexte Schengenu sme videli, že viac, väčšina členských štátov si sa vyjadrovala k tejto téme takým spôsobom, že či vôbec potrebujú, či vôbec potrebujeme nejaký pokrok v tejto oblasti. Zdá sa, že v tejto oblasti máme určitú krízu a nepočuli sme k tejto téme nič pozitívne ani z zo strany rady. A preto by som bola očakávala, že by sme videli jasnejšie signály, pretože rada je jedna z tých inštitúcií Európskej únie, ktorá by mala dozerať na to, aby sa v kľúčových otázkach Európskej únie niečo urobila. Pokiaľ ide o e, Severnú Afriku, tam sme mali demokratické revolúcie, takže možno, že by sa dalo očakávať, že predsedníctva tak ďalej možno by uvítali tieto revolúcie a podporili by tieto krajiny, pokiaľ ide o otázku uh, snahy dosiahnutia demokratického pokroku a postupu vpred. Práve ale naopak. Videli sme iba vyjadrenia, pokiaľ ide o nejaké obavy z prílivu imigrantov, ako s nimi sa vysporiadať. A myslím si, že to bolo trochu neprístojné. Možno, že by sme boli očakávali viac pokroku zo strany predsedníctva, kde by sa jasne povedalo, áno, pomôžeme týmto krajinám, pomôžeme týmto občanom, pomôžeme týmto migrantom. Niektorých príjme do našich členských krajín bolo tu 200 ľudí, ktorí boli relokovaní z Malty a to je skutočne málo ľudí. To nehovorí nič o našom úsilí o solidaritu. Neboli tu žiadne presídľovania. Stále tu máme ľudí v Tunisku, ktorí prichádzajú zo subsahárskej oblasti, ktorí potrebujú našu pomoc a my sa im vôbec nevenujeme. A pokiaľ ide o to, ako to ja sledujem, viem, že komisia urobila niektoré návrhy, ale bohužiaľ nebolo to podporené zo strany členských štátov na úrovni rady. Myslím, že tu pravdepodobne boli členské štáty, ktoré mali s tým problémy, ale možno by bolo zaujímavé, aby ste nám vysvetlili vašu skúsenosť, čo ste urobili na to, aby ste obhájili šengenský priestor a politiku šengenského priestoru, aj a pokiaľ ide o, o nejaké konkrétne kroky v kontexte našej proklamovanej solidarity. Ďakujem pekne, pán Tavares za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky predsedníctva eh, sa vyjadrili. Môžeme tieto problémy riešiť s viacerými formami, môžeme to koordinovať alebo môžeme vniesť do agendy nejaké nové nápady. Avšak chcel by som povedať, že Maďarsku sa nepodarilo eh, túto riadiacu úlohu z pozície predsedníctva v žiadnej z týchto oblastí, ktoré som vymenoval, um, úspešne dokončiť. Predsedníctvo bolo dosť komplikované, predovšetkým pokiaľ ide o justíciu základných práv. Mali sme tam napríklad zákon, pokiaľ ide o médiá, mali sme tam aj nové, novú ústavu, takže to bolo dosť problematické. Ak sa pozrieme na schopnosť koordinovať, tam sme jasne videli, ako to vyzerá v kontexte šengenskej dohody, ako to vyzerá s druhým pilierom Európskej únie pre občanov. A ide tu skutočne o to, aby sme v tejto oblasti našli nejakú internú dohodu. A maďarské predsedníctvo, bohužiaľ, tieto nezhody medzi Talianskom, Francúzskom a možno inými krajinami, ako napríklad Dánsko, vyriešiť úspešne. Keď sa pozrieme na udalosti v Severnej Afrike, tak doteraz nemáme nejaké konkrétne výsledky a vidíme, že táto obrovská víza, ktorej musíme čeliť, ktorou bojuje maďarské predsedníctvo a z začiatku tiež nepohla nejako smerom vpred, tak sa to nepodarilo vyriešiť. A pokiaľ ide o snahu vnášať nejaké nové nápady do programu, myslím si, že Maďarsko po tom, čo na ňoho bolo e, vyvinuté úsilie, pokiaľ ide o nové návrhy v oblasti rozmiestňovania imigrantov, tak predložilo určité návrhy, ale celé to trvalo veľmi dlho Španielsko, Belgicko a ostatné krajiny žiadali o konkrétny návrh. Ten síce prišiel, Európsky parlament na to reagoval formou protinávrhu, ale maďarské predsedníctvo neprišlo s nejakou konkrétnou odpovedou a preto dúfam, že páni ministri by mohli sa týmto témam venovať a mohli by niečo konkrétne k týmto otázkam povedať. Viem, že nemáme veľa času, ale chcel by som povedať, že celá táto diskusia je jednoduchšia práve preto, že EPP tu momentálne nie je prítomné, pretože buď sa k tejto téme nemajú k čomu vyjadriť, alebo nechce hodnotiť to, čo sa udialo v priebehu maďarského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sogor predsa sa vyjadril za EPP a preto som mu dal aj ako prvému slovo. Myslím si, že môže sa ešte vyjadriť, ak sa rozhodne. Uh, a vyjadril sa tak, ako sa vyjadril. Dostal ako prvý e, priestor vyjadriť sa, reprezentoval EPP. A teraz si vypočujeme reakcie zo strany pánov ministrov. Najprv dám slovo pánovi spravodlivosti Tiborovi Navračičovi a nech sa páči, môžete odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku zo, zo strany pána Moráleša, pokiaľ ide o ochranný príkaz aj Myslím si, že je dobre, že sme v tejto oblasti dosiahli určitý pokrok. Predsedníctvo Trojky, Španielsko, Belgicko a Maďarsko sa tejto téme venovalo prioritne a už na úvod maďarského predsedníctva sa táto téma dostala skutočne na nejaký bod nula. Snažili sme sa však dosiahnuť určité pokroky, urobiť konkrétne kroky, ale musíme čakať na to, ako sa k tomu vyjadrí komisia. Myslím si, že komisia tento obsažný balíček predložila e, už 30. marca, ak sa nemýlim, a v prvej časti išlo o balíček, ktorý sa týkal ochrany obetí. Išlo tu o trestné právo. Základom tohto návrhu boli návrhy, ktoré boli rozpracované ešte počas španielského predsedníctva a v druhej oblasti, pokiaľ ide o občianské právo, tak tam komisia takisto urobila niektoré konkrétne návrhy. A myslím, že nám bolo všetkým jasné, že sa nám podarí dosiahnuť nejaký veľký pokrok iba vtedy, ak sa nám podarí akceptovať alebo príjmeť členské štáty k tomu, aby akceptovali obe časti, to znamená občianské právo aj trestné právo, takým spôsobom, že by ich prijali oddeleným spôsobom. Väčšina členských štátov však zastávala ten názor, že obe oblasti sú tak úzko prepojené a tak úzko súvisia, že by sa im mala venovať pozornosť e, naraz. A výsledkom toho bolo, že sme postupovali iba veľmi pomaly, že sme sa z toho bodu nula síce dostali ďalej, ale ešte zostáva veľa práce na polské predsedníctvo. Pokiaľ ide o Renátu Webera, je otázku, ktorú sa veľmi, ktorú sa konkrétne vyjadrila k sexuálnemu zneužívaniu detí a pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, ide skutočne o to, aby táto smernica bola pozastavená a aby sme dosiahli novú v tejto oblasti. Snažili sme sa pracovať čo možno najrychlejšie v rámci procesu trilógu sme mali 6 stretnutí, to bola jedna z hlavných úloh, ktorú sme mali v súvislosti s touto témou a ešte stále sú tu dve otázky alebo okruhy otázok, kde by sme v kontexte trialógu mali ďalej spolupracovať. Jedna z tých otázok sa týka vymazávania pornografických webových stránok. A druhá otázka je zasa úzko prepojená s groomingom. A v tejto oblasti sme ešte nedospeli k nejakému pokroku v kontexte trialógu, ale vychádzame z toho, že rada už urobila veľké ústupky, pokiaľ ide o situáciu, aké mala pôvodný názor. A preto by som vás chcel prosiť, páni a páne poslankyne, aby ste predsvedčili vašich kolegov v členských štátoch a vaše vlády, aby skutočne boli v tejto oblasti flexibilní. A pokiaľ ide o antidiskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie, pani Weber sa k tomu vyjadrila, to, sa, to nespadá do pola pôsobnosti Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, takže nemôžem vás detálne informovať o to, aký je tu stav veci ak som správne informovaný, tak môžem povedať, že sa to týka e, rady EPSCO. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Pinter. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o všetky tie otázky, ktoré tu odzneli, by som mohol povedať nasledovné. Vyčítali ste nám, že maďarské predsedníctvo nepredstavovalo nejakú jasné vedenie, avšak chcem povedať pár údajov. Podarilo sa nám podporiť 24 záverov rady, 12 e, záverov rady, jedno nariadenie a jedna smernica. Ak vychádzame z týchto údajov, tak by som chcel povedať to, že môžeme celkom jasne povedať, že sme relatívne rozhodne pracovali počas celej doby nášho predsedníctva Beriem však do úvahy aj to, že závery rady, pokiaľ ide o prímske dohody, budú takisto čo skoro podporené a uzavreté, alebo takisto pokiaľ ide o tému Frontex, tam sú už iba tri okruhy, ktoré sú ešte stále otvorené, v rámci ktorých sa budeme musieť s vami dohodnúť na tom, aby sme v tejto oblasti urobili ďalší pokrok. A takisto aj pokiaľ ide o legálnu migráciu, respektíve pokiaľ ide o balíček ohľadne legálnej migrácie. Myslím si, že v tejto oblasti sme skutočne boli úspešní a preto by som chcel povedať, že za ostatného pol roka sa nám skutočne podarilo dosiahnuť viaceré pokroky, respektíve pokrok vo viacerých oblastiach. Kolega Moráleš má pravdu, keď hovorí o balíčku ohľadne azylovej témy, že sa musíme skutočne usilovať o to, aby sa nám podarilo tento balíček skompletizovať ešte preto v lehotov, ktorá je stanovená v štokholmskom programe. Avšak chcel by som zdôrazniť, že smernica, ktorá sa týka dlhodobého pobytu, e, táto dohoda ešte stále potrebuje e, zhodu Snažili sme sa v tejto oblasti e, pohnúť veci smerom vpred a dúfam, že v budúci týždeň sa nám podarí nájsť takúto dohodu. Pokiaľ ide o smernicu týkajúcu sa prijatia e, imigrantov, tak v tejto oblasti takisto sme mali uh, rokovania, ktoré boli započaté už 9. júna a, a rada sa tomu bude venovať 1. júla. Pokiaľ ide o nariadenie o Eurodaku, o tom hovorila takisto aj pani kolegyňa Weberová, máme 26 členských štátov, ktoré by chceli dosiahnuť to, aby orgány trest, činné v trestnom konaní mali príležitosť dostať sa k údajom tejto databanky Eurodaku. A pokiaľ ide o Pokiaľ ide o novoosídlovania, tak tu sme sa snažili dospieť k určitému kompromisu a myslím si, že práve v oblasti azylu sa nám podarilo dospieť eh, k určitým, určitému pokroku. Uzavreli sme tu viaceré tematické okruhy a pokiaľ ide o ostatné témy, tak tam sme takisto urobili veľa tej prípravnej, respektíve predprípravnej práce pre ďalšie predsedníctvo. A pokiaľ ide o pani Weberov, ešte raz by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo sa pýtala v súvislosti so Schengenom, k tomu si sa predsa takisto vyjadrili. Myslím si, že na rade sme v tejto oblasti nezaznamenali žiadnu krízu, žiadnu nejakú krízovú situáciu, ktorá by vysvetlila vysvetľovala to, čo ste tu spomenuli, tú hrozbu eh, vo vzťahu k Schengenu boli tu určité pripomienky, pokiaľ ide o dosiahnutie kontroly nad situáciou, ktorá bola trochu komplikovaná, ale nič tu nebolo spomenuté také, čo by mohlo ohrozovať voľný pohyb osôb. Dospieli sme určitému pokroku, konkrétne v tej oblasti, že rada prijala odporúčanie, e, spoločné odporúčanie formou záverov rady, v rámci ktorého Rumunsko a Bulharsko budú môcť vstúpiť do tohto priestoru, avšak ešte stále nie je stanovený konkrétny dátum, tento musí byť stanovený v blízkej budúcnosti. Takže aj tu treba povedať, že sme zaznamenali pokrok. A pokiaľ ide o otázku zo strany pani Kellerovej, pokiaľ ide o tému Schengen, takisto ste sa venovali tejto téme. Rada dos- obhajovala jednotné stanovisko v tejto oblasti a snažili sme sa to robiť veľmi dôsledne a cieľovedome. A pokiaľ ide o situáciu v Severnej Afrike, no žiadny občan Európskej únie, únie neprišiel o život v tejto oblasti. Podarilo sa nám evakuovať a zachrániť všetkých tých, ktorí sa cez to krízové obdobie v tejto oblasti nachádzali. A vo vzťahu k udalostiam, ktoré tu boli, treba povedať, že vysoká predstaviteľka EU cestovala do Líbie, vycestovala do Líbie a stretla sa s naprotivkami jednotlivých štátoch a snažila situáciu riešiť. Ja som takisto bol v Malte. Podarilo sa nám prijať opatrňa na to, aby sme situáciu čo možno najlepšie vyriešili. Pokiaľ ide o Centrum monitoringu a informácií, toto centrum bolo aktivované a začalo konať v tejto oblasti okamžite a myslím si, že práve tieto opatrenia prispeli práve k tomu, že žiadny občan Európskej únie nebol nielen zranený, ale ani ohrozený. A nesmieme zabúdať na to, že bolo vyčlenených 100 miliónov eur vo forme finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené ako pomoc štátom, členským štátom, ktoré boli vystavené najväčšiemu tlaku prílivu migrantov. To, že ešte v tejto oblasti musíme urobiť veľa v kontexte s krajinami Severnej Afriky, to je úplne jasné, ale netýka sa to oblasti mm, spravodlivosti a vnútorných záležitostí prirodzene rada musí urobiť konkrétne kroky. A pokiaľ ide o tých 1014 ľudí z Malty, ktorí boli evakuovaní, a 174 príslušníkov štátu Čad. Týmto takisto bolo, týmto bola poskytnutá pomoc na to, aby mohli sa dostať do svojej krajiny. Dublin ako taký bol pozastavený a to nám pomohlo na to, aby sme v tejto oblasti mohli robiť konkrétne kroky. A pokiaľ ide o otázku pána Tavarasa, e, naše úspechy, ktoré sme tu spomínali, tie treba spomenúť a tak ako tu sedíme, samozrejme všetci z nás radi hovoríme skôr o tom, čo sa nám podarilo dosahnuť, ako o tých neúspechoch. Avšak sú tu určité vnútorné rozpory. A chcel by som k tomu povedať toľko, že situácia v žiadnom prípade nebola taká, že by e, bola rada, mala pocit, že by mala nejako konkrétnejšie v tejto oblasti reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani ministri. Chcel by som vám eh, povedať, že pokiaľ ide o ten eh, príkaz eh, na ochranu, ten ochranný príkaz, o tom sme E, e, tomu sme sa venovali aj dnes ráno na spoločnom zasadnutí, teda respektíve na zasadnutí LIBE, aj na zasadne FEM e, paralelne na obidvoch výboroch a členovia, ktorí sa zúčastnili e, týchto e, diskusí aj na jednom, aj na druhom výbore mi odporúčili, aby som napísal list maďarskému predsedníctvu a potom aj budúcemu polskému predsedníctvu kde by sme hovorili nielen o tom, aká situácia je, ale aj o tom, ako veľmi dôležitá a citlivá a relevantná táto téma je pre jeden aj druhý výbor tu v parlamente, pretože je to naozaj veľká priorita. E, a naozaj chceme vyjadriť, že ochrana obetí zločinov a najmä e, rodového násilia je pre nás veľmi dôležitá. Čiže toto e, som chcel povedať a teraz môžeme otvoriť druhé kolo otázok. Pán Sogor, nech sa páči, e, opäť začne. Možno, e, možno zareagujete na to, čo tu zaznelo. Nech sa páči. Ďakujem. Začnem po maďarsky. Ja som preto vystúpil tak stručne, lebo som sa chcel akurát poďakovať ministrom maďarského presníctva za to, že ustali tú diskusiu, či už išlo o ústavu alebo o mediálny zákon u nás v Maďarsku a teraz e, pokiaľ ide o kolegu, e, ak je ona imku, e, tak ja ho zastupujem, ale nie som tu ďaleka jediný. Máme tu kolegu Diaza de Meru sme tu teda z EPP viacerí. Ak som vás teda prerušil, tak sa ospravedlňujem, ale bola tu na mňa konkrétna otázka a preto ja zodpoviem tú otázku, ktorá tu zastňala na mňa a e, poviem to po rumúnsky. E, pán Enčiu, vy ste sa pýtali, že keď e, rumúnske predsedníctvo bude e, predsedať, tak budem sa pýtať po rumúnsky, ale teraz je predsedníctvo maďarské, tak preto som e, vystúpil po maďarsky, ak dovolíte. To je z mojej všetko. Ďakujem pekne. Samozrejme, pán Sogor, e, to je úplne v poriadku, predsa nemusíte vy ani nikto iný tu vysvetľovať, v akom, v akom jazyku vystupujete. Kľudne môžete hovoriť aj po maďarsky, aj po rumúnsky, aj pohoci aký vždy, vždy môžete u nás vystúpiť e, za skupinu alebo osobne a v akomkoľvek jazyku. Pani Gönc, nech sa páči. Ďakujem, ja budem tiež teda vystúpať po maďarsky. Ďakujem veľmi pekne e, obom ministrom čo tu dnes povedali. Už e, veľa E, Tuto zaznelo o Schengene, to je jedna veľká výzva pre maďarské predsedníctvo a teším ma, že Bulharsko a Rumunsko jedného dňa vstúpia do Schengenu. Viem, že tu boli s tým spojené isté očakávania a teší ma, že som sa e, tie celé, celé trochu možno zmenili alebo posunuli ďalej. Ešte mám jednu e, dodatočnú otázku. Maďarská vláda ponúka pomoc eh, žiadateľom o azyl. Ale chcem sa spýtať, či Maďarsko aj nejakých utečencov alebo migrantov akceptovalo, prichylilo. 34 tisíc ľudí približne eh, prišlo do Lampedusy na Maltu a z toho iba 200 ľudí akceptovali iné krajiny. To je veľmi malé číslo, takže chcem sa spýtať, či Maďarsko nejakú úlohu v tomto zohralo, či e, konalo proaktívne, alebo iba tak nejako e, v rámci asistencie. Pokiaľ ide o tú smernicu o boji proti diskriminácii, pán Navračič, my v parlamente vždy hovoríme, že treba na tom pracovať, ale zase, sa, že rada e, ako keby to zmietla zo stola. Hovorili sme u, o, o tej rómskej stratégii, to je v poriadku. A potom ďalšia otázka, tu sa musím spýtať, je maďarská ústava. Ja neviem, či sú k tomu nejaké závery e, rady, pokiaľ ide základné práva. Vy ste povedali, že teda v Európskej únii máme isté spoločenstvo hodnot, to je veľmi pekné ale povedzme si otvorene, že v tejto veci Maďarsko nebolo zrovna dobrým príkladom. Takže pán minister, vy ste podpredseda maďarskej vlády, ste minister spravodlivosti. Myslím si, že máte veľkú zodpovednosť e, za to, aby legislatíva, ktorá sa v Maďarsku príjma, bola naozaj kvalitná, aby bola v súlade s ústavou. Takže e, aké kroky by mali e, predchádzať takémuto príjmaniu takéhoto dôležitého dokumentu. Treba sa pozrieť na práva občanov. Nechcem to teraz nejako veľmi dlho rozoberať, lebo máme iba pár minút, ale okrem toho, okrem tých dôležitých výsledkov, a tie vám radi všetci uznáme, čo ste napríklad spravili, pokiaľ ide o uznesenie o tom mediálnom zákone. Je tu istá dosť vysoká pravdepodobnosť, že v parlamente bude koncom majského predsedníctva druhé uznesenie na túto istú tému, tému, tak to už vyzerá. A myslím, že práve tento zákon e, do veľkej miery aj ovplyvnil atmosféru počas maďarského predsedníctva. Takže chcem sa spýtať, či, či to bolo e, dobre, či to bolo dobré, či to bolo vôbec pozitívne, že Maďarsko s takýmto niečím e, prišlo. Pani Wikstrom, tiež e, azylový systém. Mám k tomu otázku. Máme tu čoskoro jednu lehotu, ešte do konca roku 2012 a ja z konci som spravodajkynia pre nariadenie Dublin 2. A poviem úprimne, veľmi e, veľa som očakávala od maďarského predsedníctva, že vy možno odblokujete tú zaseknutú situáciu e, na rade, že s tým Dublinom niečo aj spravíme, veď predsa ten Dublin je je základ celého európskeho azylového systému. Takže chcem sa spýtať vás, ako to vy vnímate? Vy ste spokojní s tým, čo sa vám podarilo dosiahnuť? A takisto, aký dopad bude mať nový návrh, pokiaľ je o mm, postup, a teda smernice o postupe a, a príjmanie, aký to bude mať dopad na diskusie e, na rade. Teraz vy keď už pomaly sa vaše predstavstvo končí, e, mohli by ste nám možno prezradiť nejaké, nejaké informácie? Máme nádej vôbec na, do ďalšieho predsedníctva, že sa to konečne podarí odblokovať? Aby sme sa mohli dostať aj do fázy e, trialógu, pretože táto téma je veľmi dôležitá. Pani Sipel. No, ten, Madame Guillaume. Nie, pani Guillaume. Oui, merci beaucoup. Ďakujem pekne. Je to taká trošku formálna aktivita, ale hovorili ste o e, pokroku v balíčku a je to pre všetky dôležité. E, teda spomenuli ste niektoré témy a e, je to tak, že keď človek vlastne ide do kopca, tak proste treba sa pozrieť na to, ako sa dostane z jedného miesta do druhého. A máme tu viaceré veci, máme tu definíciu rodiny, na tej sa pracuje, potom sú to normy, ktoré vy ste ocitovali, a takisto ste hovorili o tom, že treba uzatvoriť celý tento balíček, tento azylový balíček do roku 2012 a s tým súhlasím, ale parlament spravodajcovia, ktorí pracujú na téme azylu, tí chcú tiež dosiahnuť takýto pokrok a uzatvoriť to. Ale potom, čo sa predložia nové návrhy o riadení pre príjmanie utečencov, vidíme, že odtedy sa tie diskusie nejako zasekli, zablokovali, členské štáty sú laxné, niektoré to dokonca odmietajú. Ako to vnímate vy? Skôr optimisticky? Ďakujem pekne. Thank you very much. Pani Latford. Myslím si, že počas maďarského predsedníctva e, bolo veľmi náročné obdobie v rámci práve oblasti E, spravodlivosti a vnútra. Je to, je to téma, kde, má, kde máme čoraz viac tém, ale naozaj e, bolo to náročné obdobie, boli tu tlaky na migrac, teda migračné tlaky, pardon, e, boli tu tlaky v súvislosti so Schengenom a tak ďalej. Ale myslím si, že naozaj, bohužiaľ, sa veci skomplikovali pre maďarské predstavenstvo tým, čo sa dialo interne v Budapešti. Nechcem teraz rozmazávať, už to tu aj trochu zaznelo. Možno, že sa zhodneme na tom, že jednoducho sa nezhodneme, e, že jednoducho niektorí poslanci mali naozaj veľmi špecifické názory, pokiaľ ide o mediálny zákon v Maďarsku, pokiaľ ide o novú ústavu v Maďarsku, ale v každom prípade to načasovanie bolo negatívne naozaj. A pokiaľ aj možnosť, kvôli tomu neboli vyslovene pasívni, tak rozhodne sa nemohli byť veľmi aktívni v tejto oblasti spravodlivosti a vnútra. Samozrejme, tento azylový balíček by bol e, problémovým pre akékoľvek predsedníctvo, nie iba pre to vaše. Myslím si, že nejaký pokrok bol dosiahnutý aj v iných oblastiach, napríklad e, s pani Sipelovou pracujeme na tom e, liste práv, zozname práv. E, tam nejaký pokrok bol dosiahnutý a myslím, že tu už môžeme vidieť, ako asi bude ten konečný, e, tá konečná dohoda vyzerať a dúfam, že ju aj úspešne uzatvoríme. Ak nie, ešte teraz počas maďarského predsedníctva tak rozhodne platí, že, že väčšina práce sa vykonala teraz počas týchto 6 mesiacov. Aj s pomocou pána Zonku. Potom, pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie e, detí, pokiaľ ide o Frontex, tam možno tiež budú odlišné názory, ale ja si myslím, že nejaký pokrok predsa len dosiahnutý bol. Škoda, že nebol žiadne rozhodnutie o vstupe e, Rumunska a Bulharska do Schengenu počas vašho predsedníctva. Určite sa o to snažili, pretože teraz je tu isté riziko, že sa to tak trošku e, bude, bude miešať s, tým, s tou diskusiou o vyhodnocovaní e, Schengenu. To vyhodnocovanie v poriadku, ale nemalo by sa to zamiešať s tým, či Rumúnsko a Bulharsko splňajú súčasné kritéria a bolo už povedané, že áno, splňajú. A to, čo pán Pinter povedal, s tým nesúhlasím, teda, že policajné orgány by mali mať prístup do Eurodaku. Máte pravdu, že k tomu ešte bude určite veľa diskusí, ale ja si myslím, že to je veľmi náročný projekt a neviem, či sa podarí. Ďakujem pekne. Ako sme povedali, 16.30 máme hlasovanie, takže chcem kolegom pripomenúť, aby mali so sebou elektronické karty. Ak ich nemajú, pošlite niekoho po ne, aby sme mohli hlasovať. Po druhom kole reakcií alebo otázok bude aj druhé kolo odpovedí zo strany ministrov. Respektíve ešte vy sa chcete niečo spýtať? Chcete sa spýtať? Ja som si vás nevšimol, ale v poriadku, nech sa páči, ale stručne aby potom každý minister mohol stať 5 minút na odpovedanie. Ďakujem. Tu sa spomínala Charta základných práv pre zo strany prvého rečníka. Hovoril o týchto právach, ako keby boli e, konzistentné, ako by sa navzájom doplňali, ako keby tam neboli žiadne problémy, ale v tej rozprave chýba e, možný aj skutočný konflikt medzi konfliktnými právami alebo medzi právami, ktoré e, sú v tej v tej charte navzájom, teda, teda sú tam uvedené, ale navzájom si odporujú, respektíve, respektíve si odporujú s niečím iným. Napríklad sloboda prejavu, e, tá je na ústupe a sloboda nebyť urazený zasa ide hore, tak povedie. Zasa, že niektoré napríklad náboženstva sú, sú si rovnejšie ako iné. Napríklad v Anglicku e, niektorí, niektorí niektorí ľudia dostávajú e, nejaké pokarhania e, za to, že prejavujú nejakým spôsobom svoje náboženstvo, ale zase iné náboženstva, iné náboženské viery by rozhodne by za toto neboli kritizované. Napríklad, že máte krížik niekde e, zavesený. Takže tá situácia sa mení a ťažko je právne napísať, ako takéto konflikty práv by sa mali vnímať. Podľa mňa na prvom mieste vždy musí byť sloboda prejavu, e, sloboda, e, sloboda voliť, sloboda zhromažďovania, prípadne aj e, pracovné e, práva. Toto sú tie najhlavnejšie ľudské práva. Tie by vždy mali mať e, e, e prednosť pred ostatnými právami. Samozrejme, niekedy sa možno urazím na niečo, čo niekto druhý povie, ale to nevadí. Ak môžeme to zareagovať, je to stále lepšie, ako by sme mali tieto dve kategórie e, práv e, dávať na jednu úroveň. Ďakujem. E, takže, pani ministri, každý máte 5 minút na reakciu. Nech sa páči, pán Navračič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja možno ani nepotrebujem tých 5 minút. Pani Gönc sa pýtala na horizontálnu smernicu boji proti diskriminácii. Vieme, že to je veľmi dôležitá téma, ale pokiaľ ide o radu, nespadá to pod, pod spravodlivosť a vnútro, ale pod EPSCO, pod formáciu EPSCO. Takže nemôžem bohužiaľ k tomu e, povedať, ako sa tie rokovania e, odvíjajú. Potom pokiaľ ide o ústavu, tam sa spýtala otázku aj pani Latford a chceme na to zareagovať. Naozaj bola veľká rozpráva o mediálnom zákone, ten už je v Maďarsku asi 6 mesiacov v platnosti a myslím si, že na základe skúsenosti týchto prvých 6 mesiacov môžeme povedať, že tie obavy, ktoré tu boli vyjadrené, e, možno v decembri či januári v súvislosti s mediálnym zákonom sa ukázali ako neodôvodnené, pretože máme rovnakú slobodu prejavu, slobodu médií v Maďarsku ako aj v minulosti a všetky tie obavy boli teda e, neodôvodnené a bude tomu tak aj do budúcna. Potom otázka načasovania. Niektorí možno nesúhlasili s tým konceptom prerábania ústavy, ale pre nich to načasovanie je jedno. Ak ste proti, tak to načasovanie nie je dôležité. Takže ja si myslím, že otázka času v tomto relevantná nie je. Čo je relevantné je, či tá ústava je dobrá alebo nie je. Um, Kedy je taká ústava prijatá, to je sekundárne. My e, prijímame ústavu vtedy, kedy politická väčšina alebo politická situácia to umožnila, kedy proste politická väčšina bola k dispozícii a zahlasovala za tú ústavu. Pán Brons, máte pravdu, je tu istý konflikt medzi rôznymi základnými právami na úrovni Európskej e, únie. Charta základných práv a ich institucionalizácia jednoducho obsahuje isté príležitosti. Naozaj sú isté krajiny, ktoré majú e, možno aj e, dlhšiu demokratickú históriu, alebo silnejšiu, a na základe toho sa im nepáči, alebo teda nemáme pocit, že táto charta je až takým obrovským úspechom, ale my zase iné krajiny, ktoré sme slobodné iba 20 rokov, e, ktoré predtým sme žili pod jarmom komunistickej diktatúry, tak pre nás, my to vnímame trochu ináč. My sme veľmi radi, že je tu ist Tý mechanizmus, tá záruka ochrany základných ľudských práv v EU a dúfame, že to bude splňať svoju funkciu aj do budúcna, že to nebude e, vytvárať nejaké problémy e, pre právne systémy. Ešte e, pán Pinter, ale opakujem, že vystupuje tu predsedníctvo, takže prosím, kolegovia, buďte ticho, aby sme to mohli dobre počúvať. Ďakujem vám. Pokúsim sa teraz telegraficky prejsť odpovediami na otázky. Kinga Gons, rád by som vám niečo vyjasnil. Nebolo to 200 ľudí, bolo to 114 ľudí, ktoré, ktorí boli, 1014 ľudí, ktorí boli odtransportovaní eh, a niektorí z nich do Čadu, ktorý je v Afrike. 5 tisíc ľudí sa zhromaždilo na Malte a žiadne predchádzajúce predsedníctvo EÚ v minulosti sa im nikdy nepodarilo uľahčiť eh, úradom v Malte, znižiť toto bremeno súvisiace s pristahovalectvom. Migračný tlak na Maltu, ktorá ktorá sa rátala v tisíckach osôb. Myslím si, že to bola naozaj významná pomoc pani Wikström. Myslím si, že to nebola ani tak e, slepá ulička, ako e, to bola hra s neurčitým koncom, bez výsledku, pretože čo sa týka migračného tlaku, aj Grécko, aj Francúzsko majú svoje vlastné problémy a čo sa týka dublinského nariadenia, treba urobiť zmeny a o tom sme sa hovorili, u, rozprávali už mnohokrát, to bolo na programe. Hovoríte o as- smernici o azylových postupoch. E, dúfajme, že ju budeme mať. Boli tam, bolo tam 10 vecí, v ktorých sa neprialo žiadne rozhodnutie. Bolo tu rozhodnutie o tom, Ehm, čo s trvalým bydliskom, ale čo sa týka Európskeho úradu na podporu azylu, 19. júna bol založený, to by som, na to by som upriamil vašu pozornosť, a 26 členských štátov EÚ sa zhodlo na tom, že treba taký úrad založiť a to si treba všimnúť. Myslím si, že je tu naozaj úprimná snaha o činy. A ide tu o bezpečnosť, nie bezpečnosť komisie, ale bezpečnosť našich detí. Azylový balíček, ktorý by sa mal završiť v roku 2012 a dúfame, že ho završíme, z toho vyplývajú tri otázky. Ešte stále máme rok 2011 a ak budeme postupovať takým istým tempom, ako v prvých šiestich mesiacoch tohto roka podľa nás budeme úspešní. A teraz e, pani Latfordovej by som chcel povedať, že žijeme v ťažkých časoch, to je síce pravda. Pravda je aj to, že je ťažko posúdiť, aké sú hranice toho, čo je možné v realite dosiahnuť. Schengen by sa mal vybudovať úplne od začiatku, pretože čo sa týka Bulharska a Rumunska, myslím si, že sa zverejnilo to, čo dokázali, to, čo splnili a nemali by sme uvaľovať na tieto krajiny ďalšie nové podmienky. Toľko som chcel povedať. Ďakujem vám za podporu, za spoluprácu a za pomoc pri našom predsedníctve. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme pánu Nemečičovi, pánu Pinterovi za prácu, ktorú odviedli počas e, svojho volebného obdobia, obdobia, kedy boli v predsedníctve. Ďakujeme vám. A čo sa týka záverov maďarského predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, tento bod programu týmto končí. Ďakujeme vám. Köszönöm szépen, és a parlament képviselőnek hagyok ebből a következtetésekből. Thank you. Thank you.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 Kolegovia, If you please take your... poprosím vás, usadte sa, pretože by sme sa mali vmestiť do vymedzeného časového rámca. Na 4.30 bolo ohlásené hlasovanie. Veľa poslancov má iné záväzky, takže by sme mali urobiť maximum, aby sme všetko ukončili na čas. No. Sì, sì, sì, sì, no, voti in capo, rimaniamo just in mind. Again, again, colleagues, I remind you all the important... Kolego, kolegovia, pripomínam vám dôležitosť toho, aby ste mali pripravené vaše hlasovacie elektronické karty. Ste si vedomi dôležitosti elektronickej karty? No one is having a problem with the electronic card. Are you? Má niekto problém s kartou? Áno, je to škandál, hovorí pani Keller, spravodajca. Som a nemám hlasovaciu kartu, takže ja zdvihnem ruku, dobre? Takže s tým niečo urobte, dobre? Odpoveda predseda. A počkáme, počkáme minútu. Chápeme, že tá karta... Povedali mi, že tá karta by mala prísť čoskoro. Mrs. Hautala, is it coming? Chairman, it's, it's uh, really a... Vážený pán predseda, je to naozaj hamba, ale aspoň 6 alebo 7 minút to určite bude trvať a neopovažila by som sa od e, uh, stených poslancov žiadať toľko času, takže prepačte, budem dvíhať ruku. Dobre, pri prvých hlasovaniach tak budeme uh, vás zaratávať tým, že ručne priratáme vašu ruku k hlasovaniu. We should be getting started. We have, if I'm not mistaken. Začíname, ak sa nemýlim, máme pred sebou 5 elektronických hlasovaní, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Having here first vote concerning... Máme tu prvý, prvé hlasovanie, ktoré sa týka výročnej správy o prístupe verejnosti k dokumentom za obdobie 2009-2010 a spravodajkyňou je naša, naša kolegyňa Heidi Hautala. Týka sa to nie. Nie, 13. O tej sa hlasovať nebude. Až o 14. Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu, hlavné úspechy a budúce výzvy. We have a rapporteur, Sophie Infeld spravodajkynia Sophie Intveld. Potom máme 15. E, Komplexný prístup k ochrane osobných údajov v Európskej únii. Spravodajcom je pán Axel Vos a bod číslo 16. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Prijete návrhu správy. Spravodajcom je pán Carlos Coelho. Ak je to tak v poriadku. By point number 12. Začneme bodom číslo 12, pani Hautala. Pán Jazdemera, ďakujem. Ak som tomu dobre porozumel, povedali ste, že správa pani Indveld o tej eh, hlasovať nebudeme. Dobre? Som to porozumel? Tak ako to napísané v programe, na ktorý sa teraz pozerám, to vyzerá tak, že bod 13, ktorý pôvodne bol na programe, ten sa týka dohody medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom PNR. Tento bod bol vyškrtnutý z programu. Tento bod bol teda vyškrtnutý. 13. Hm? Dobre som to povedal. Ale je tam bod 14 a to je tiež spravodajkňa pani Intveld, ale to je iný bod. Ďakujem pekne za vysvetlenie. So, we are getting started by... Začneme bodom číslo 12. Je to výročná správa o prístupe verejnosti k dokumentom spravodajkynia Heidi Hautala a ju budeme zaratávať ručne, pretože si nepriniesla ešte, nezabezpečila ani kartu doteraz. Začíname. Pozmeníte návrh 18 v dvoch častiach. Hlasujeme za prvú časť, kto je za. Proti. Zdržali sa hlasovania? Zamietnutá. Overíme si to. Na to máme elektronické karty. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Každý už odhlasoval, teraz skončím hlasovanie. 25 proti 21. Táto prvá časť je zamietnutá. Hlasujeme o druhej časti. Kto je za ňu? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Táto je prijatá. Pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 21. Za. Proti. Zdržali sa hlasovania. To si overíme. Overujeme 20. -ku. 21. Ospravedlňujem sa. 21. Ospravedlňujem sa predseda. Hlasujeme. Hlasovanie začína. Teraz končí. Nevidím. 25 voči 22. Takže prijatý. Kompromisný návrh 2 je za. Proti. Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Teraz prechádzame k kompromisnému návrhu 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz kompromisný návrh 4. Nie, prepačte mi. Nie, ešte musíme odhlasovať 28. Kto je za ňu? Proti. Zdržali sa. Prijatá. 29. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 29 overujeme. Začíname hlasovať elektronicky, prosím. Zatváram, končím elektronické hlasovanie 24 voči 25 dvom, to je prijatý tento návrh. 30, kto je zaň? Proti. To sa zdržal? Myslím, že je zamietnutá 30. Prechádzam na 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Teraz 32. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatá. 33 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 37. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 35. Aj 35. Nevypadla. Vidím, že keď 36. bola prijatá. Takže o 35. tiež hlasujeme. O 35. Kto je za ňu? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromisný návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz prechádzame až na 41 za. Proti. držali sa. Prijatá. 43, kto je za? Proti. Kto sa zdržal prijatá? 45 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 46 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromisný návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Teraz prechádzame až na pozmenujúci nie. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Proti? držali sa? Prijatý. 51. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 52. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 53. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Overíme 53. Začíname elektronicky, prosím, hlasovať. Končíme elektronické hlasovanie a je to zamietnuté. Tak, 54 za. Proti. Držali sa. prijatá. Kompromisný pozmienci návrh 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Prechádzame na kompromisný pozmienci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný, nie, prepačte, pozmeňujúci návrh 60 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 61 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 62 s ústnym pozmeňujúcim návrhom nie. kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 26 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Šesťdesiatpäťka v dvoch častiach, hlasovanie po častiach. Hlasujeme za prvú časť proti prvej časti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Za druhú časť. Proti druhej časti. Kto sa zdržal? Prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci Názvrh 69 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Overíme si 69. Teraz i hlasovanie, teraz hlasovanie končí. Bol prijatý. 69. bola prijatá. Prechá... Kompromis 11. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz v 71, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 73, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 13 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Po častiach pozmeňujúci návrh 82. Kto je za? Prvá časť. Proti? Overme si to. Overujeme si prvú časť, pozmeňujúci návrh 82. Otváram hlasovanie. Končím. 26 proti 21 prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. Teraz prejdeme ďalej. Pozmeňujúci návrh 83 za. Proti? Prepačte. Vynechali sme niečo, 39. Hlasujeme o 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz si na 83 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz 84 po častiach Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, prijaté. Teraz ideme ďalej. 85 za, proti, zdržali sa prijaté. 86 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 po častiach, prvá časť za, druhá, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz úvodné ustanovenia. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijaté. Ospňujúci návrh číslo 5 po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 6 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. si návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa takisto prijaté. Devina za, proti, zdržali sa prijaté desina za, proti, zdržali sa, zamieta sa jedenáska za, proti, zdržali sa prijaté dvanáska za, proti, zdržali sa prijaté trináctka za, proti,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 je to strana 3. Takto ma informovali, že sme to vynechali, takže môžeme sa k tomu ešte vrátiť. 37. strana 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom znení textu, kto je za. Elektronicky budeme hlasovať, čiže hlasujme. Končím. 47 proti 2. Gratulujem pani Heidi Hautala. Ďakujeme pekne za jej prácu. A teraz môžeme prejsť ďalej. Budeme hlasovať. Nech sa páči, pani Itveld, máte slovo. Pán predseda, trochu so zdráhaním ako spravodajkyňa by som navrhla, že by sme oddialili hlasovanie o tejto správe, pretože sme rokovali o kompromisných riešeniach a očakávali sme, že s balíčkom kompromisov táto správa by bola dozrela na to, aby sme o nej mohli hlasovať, ale jedna z politických skupín pri predprávnom stretnutí, predtým, že sme mali stretnutie tu na, vo výbore, povedali, že ešte stále nevedia podporiť niektoré pod, kompromisné riešenia a preto, nakoľko tento predmet je veľmi dôležitý, možno, že by bolo lepšie oddialiť hlasovanie a či by sme teda mohli prejsť s balíčkom, ktorý by vedel podporiť každý z politických strán. Áno, máte pravdu. Mali by sme spracovať návrhy, respektíve návrh pani spravodajkyne. Myslím, že Môžeme pochopiť jej názor. Ak nikto nie je proti tomu, tak môžeme takto pokračovať. Pán Busutil. Pán predseda, jedna z, politických skupín má pocit, že to ešte nebolo odkonzultované, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy. Súhlasíme však s väčšinou týchto pozmeňujúcich návrhov, avšak musíme politovanie povedať, že niektoré z iných pozmeňujúcich návrhov z toho množstva, ktoré boli predložené k tejto dôležité správe jednoducho boli ignorované v kontexte negociácií pri kompromisné zmeny. My súhlasíme s takýmto oddialením s nádejou, že to zlepší spoluprácu medzi spravodajkyňou a, a teda našou politickou skupinou. Pán Moráš, chcete sa k tomu vyjadriť? Už som hlasoval za, namiesto toho, aby som zapol mikrofón. Áno, súhlasíme s oddialením. Čiže súhlasíte s tým oddialením hlasovania. Teraz sa vyjadrí pán Kirko, pán pani Weber. máme spravodajkyňu za skupinu ALDE. No, my to podporíme, hovorí pán Kirchhoff, ale možno, že by sme to mali vydiskutovať si ešte predtým, ale nakoľko nás nekonzultovali predtým, tak jednoducho podporíme väčšinu a dúfam, že bude týmto podporený aj lepší výsledok. Čiže z nevolov, ale podporíme takéto oddialenie. Mm, my sme boli spokojní s koordináciou pani spravodajkyne, takže my vyhovieme jej vôli a podporíme takéto riešenie aj na základe toho, čo uviedla pani spravodajkyňa. A Borgácia, pán Borgácia, my takisto podporíme oddialenie. Pani Argentíny, nech sa páči. Myslím, že toto rozhodnutie bolo podporené väčšinou, takže to podporíme. Avšak bolo tu kompromisné riešenie, o ktorom sme vedeli hlasovať, takže neviem, čo takéto oddialenie urobí so znením textu, takže neviem, či by bolo treba teraz v budúcnosti zasa čeliť nejakému predlženému procesu. Hm, tak tento návrh tu teda odznel, má to logiku. Takže vyžaduje si to pravdepodobne ešte viac konzultácií, aby politické skupiny vedeli podporiť tento návrh v celej jeho totalite, aby sme skutočne zabezpečili čo možno najlepšie podmienky. Pani Intveld, ja sa ospravedlňujem všetkým kolegom, Pán Kirchhoff, ja som pochopila, čo ste chceli povedať, ale dovolte mi povedať, že s týmto som ja takisto nepočítala, ale Nebola by som to navrhla, keby som si nemyslela, že v tejto fáze je to dôležité. Bohužiaľ, sa si veci takto vyvíjajú a my konzultujeme politické strany vždy so snahou dosiahnuť určitú dohodu, aby sme podporili dobrú vec a výsledok takýchto správ, ale je to správa z vlastnej iniciatívy, nie je to legislatíva, takže potrebuje to asi viac času na to, aby sme sa dostali k lepším výsledkom. Počul som zo strany koordinátorov, že sa tu rozhodlo, že to oddialíme, ale teraz predsa len zvyhli ruku niektorí kolegovia. Chcete niečo povedať? Áno, pán predseda, chcem predsa len niečo k tomu povedať. A síce nasledovne akceptujem takéto rozhodnutie mojej politickej skupiny, to je jasné. Áno, akceptujem takéto rozhodnutie, pokiaľ ide o oddialenie, respektíve presun rokovania, respektíve hlasovania, avšak musím byť úprimný a pozrieme sa na to, čo môže byť. Ja som k tejto správe predložil 38 pozmeňujúcich návrhov spravodajkyňa ani raz ma neoslovila. Ani jeden jediný raz ani ma nezavolala, aby sa vyjadrila k mojich 38 pozmeňujúcim návrhom. Takže mňa za našu politickú skupinu máme zástupcu, ktorý, ktorú, ktorá nás zastupuje ako tieňová spravodajkyňa, ale moje pozmeňujúce návrhy tie som predložil predsa i ja. Tam určujem ja, akým spôsobom sa má ten text pozmeniť. A pri týchto pozmeňujúcich návrhoch určujeme my, akým spôsobom sa to bude zapracovávať. Čiže ja by som sa bol tešil, keby ma bol niekto oslovil, aby som videl, že kde môžeme nájsť nejakú zhodu a kde nie. Ale do 5. hodiny aj 5 minút pani Infeltová ani jedno gest komunikácie nepodnikla vo vzťahu, ku, pokiaľ ide o komunikáciu so mnou, ale rešpektujem rozhodnutie mojej politickej skupiny, ale treba povedať, že nie je samozrejme to, že sa oddialujú takéto rokovanie. My sme to spravili eh, preto, aby sme si vypočuli koordinátorov, ktorí e, reprezentujú politické skupiny, ale keďže vidím, že sa hlasia viacerí, e, tak by bolo dobré ešte predtým, ako vystúpi pani Intveld, aby sme si vypočuli, vypočuli ostatní, napríklad pani Henkis alebo pani Jiménez, nech sa páči. Hogy most magyarul mondjam el... Prepačte, pani Chimenez najprv a potom, potom vy, potom vy. Ja budem stručná. Plne súhlasím s pánom Diaz de Merom. Ja som tiež predložila 14 pozmeňovacích návrhov. Všetky sa týkali obeti terorizmu. Veľa rokov sa venujem tejto téme. E, obete terorizmu, ja tiež som obeť terorizmu. Je to pre mňa veľmi e, blízka téma a e, pani e, spravodajkyňa ústúpila iba trošičku, iba trošičku a v žiadnom prípade neakceptovala moje e, pozmeňovacie návrhy. Ja som pracoval na viacerých pozmeňovacích e, teda správach e, ochrana, obeti a tak ďalej a vždy sme, e, vždy sme e, veľa e, spolupracovali s ľuďmi, ktorí ktorí e, pozmeňovacie návrhy predkladajú. My sme pripravili viac ako 40 pozmeňovacích návrhov a vôbec sa k nám pani spravodajkynia nesprávala primeraným spôsobom. Takže som proti tomu, aby sa e, posúvalo toto hlasovanie na neskôr. Pani Henkis, chcete teraz vystúpiť ako nemá spravodajkňa za EPP? Igen, engedjék meg, hogy most magyarul beszéljek, mert az eddigi viták... Áno, dovolte mi, aby som aj ja povedala niečo a dovolte, aby som hovorila po maďarsky. Možno, že to súviselo s mojou angličtinou, pretože že ste ma nepochopili správne a preto to teraz urobím v mojej materi- mojom materinskom jazyku. Myslím si, že EPP a ja ako tieňová spravodajkynia sme sa chovali korektne vo vzťahu k tomu, čo tu spomenula pani Infeldová, mm, nie teda tuto na verejnosti, ale v kuloároch. Celkom jasne sme to predsa povedali, možno som to príliš prísne formulovala, ale keď som povedala, že ja ako tieňová spravodajkyňa EPP že tu máme určité otázky, ktoré sú pre nás kľúčové, kardinálne. Išlo tu o morálne, filozofické otázky a v týchto oblastiach jednoducho musíme trvať na našom stanovisku. Nechcem sa teraz nejako pokriteckých správať, možno budeme o tom hovoriť ešte dlho, ale to, čo je pre našu politickú skupinu veľmi dôležité, to je 19 hlasovaní tam pri týchto hlasovaniach nie sme ochotní robiť nejaké ústupky. Musím sa jednoducho držať toho, čo bolo už odsúhlasené, odhlasované, avšak chcela by som povedať ešte toľko, že jednoducho nechceme podporiť žiadne zlé kompromisné riešenia. Možno, že tu budeme v budúcnosti znovu sedieť a budeme hlasovať alebo oddialovať hlasovanie, pretože to bude mať zlé návrhy. A nechceme teraz zamietať pod koberec nejaké dôležité kľúčové otázky. Ale my musíme hlasovať, hovorí pán predseda. Mali sme tu takéto rozhodnutie, ktoré prijali všetky politické skupiny. A väčšinové rozhodnutie je také, že oddialíme hlasovanie. Takže teraz tu nie je priestor na to, aby sme otvorili a, diskusiu o podstate tejto otázky. Nedostali sme nový časový priestor na to, aby sme rozšírili znovu priestor na diskusiu. Sme tu skutočne na to, aby sme hlasovali a pokračovali s hlasovaním, ale predsa len ešte dám slovo pani spravodajkyne. Ja musím povedať, že to je dosť nešťastná zhoda náhod, ale chcem vyriešiť určité problémy, ktoré tu odzneli. Ja som konzultovala s španielskými kolegami ich pozmeňujúce návrhy, ja som im poslala e-mail. Áno, ja som osobne písala tento e-mail, nepísal to môj asistent a robila som návrhy, možno, že neboli priateľné z vašej strany, ale prosím vás, nehovorte mi, že som nikoho nekontaktovala. Potom tu ešte máme systém v našom parlamente, kde máme tieňových spravodajcov. Každý člen parlamentu môže predložiť pozmeňujúce návrhy. Ak tieňový spravodajca nereprezentuje tieto pozmeňujúce návrhy adekvátnym spôsobom. To sa môže stať, ale nemôžete to vyčítať mne. To je predsa interná záležitosť politickej skupiny EPP. A takisto viem pochopiť, že máme určité politické rozdielnosti, ale ak politická skupina už vopred vie, že jadro správy nie je priateľné, tak potom je skutočne veľmi malý e, dôvod na to, aby sme rokovali o kompromisných riešeniach. Ja predpokladám s tým, že keď už hovoríme o kompromisných riešeniach, takže tu je určitá vôľa politická, ktorá by viedla k podpore ciele celej správy. Ak to nie je takáto vôľa, tak potom vôbec neviem, na čo by sme mali robiť kompromisné riešenia a ústupky, pretože tu bude väčšina tak či tak. Ale ja som chcela, aby všetci, ktorí sú zúčastnení na tejto správe, skutočne mali možnosť vyjadriť sa. Teraz sa zdá, že mňa tu obvinujete na to, že som nezačlenila vás do celého tohto procesu, ale dovolte, aby sme teraz využili tento časový priestor, ktorý máme potom oddialení a snažme sa nájsť výsledok, ktorý by bol akceptovateľný pre nás všetkých. A keď nie, tak budeme predsa len hlasovať. Pán Diaz de Mera, vy ste vypočuli e, stanovisko pani spravodajkyne. Prosím, už neotvárajme tú diskusiu. Áno. E, v španielčine, v jazyku Cervantesa, to sloveso konzultovať, to semanticky znamená umožniť e, e stanovisko aj možné, e, teda, teda tohoto, čo má iný názor. Ja som konzultovaný v tomto zmysle, nikdy nebol konzultovaný. E, možno, že nás tak akurát informovali, že naše pozmeňovacie návrhy sú zhrnuté v troch kompromisoch, o ktorých e, ale s nami nikto nediskutoval. S nikým vlastne nikto nediskutoval. Takže tri kompromisy, ktoré boli nanútené a nie vyrokované. Pani Intveld nemôže povedať, e, že so mnou hovorila, ak nechce klamať. Nikdy v živote so mnou nehovorila o mojich 38 pozmeňovacích návrhoch. Nikdy. Predseda, e, ja si myslím, že by sme nemali teraz otvárať znovu e, diskusiu. Ten postup závisí od toho, či dosiahneme nejaký širší konsenzus na základe rozhodnutia, ktoré sme už prijali, teda, že sa bude hlasovať neskôr, aby práve bolo umožnené, že počas alebo prostredníctvom týchto konzultácií bolo, bola dosiahnutá čo možno najväčšia dohoda, pokiaľ je o túto vec. Čiže ak dovolíte, budeme hlasovať. Budeme hlasovať e, o ďalšom bode na programe. Del que ha sido responsable... A to je správa, za ktorú je zodpovedný pán kolega Axel Foss. E, to je Ide tu o komplexný prístup k ochrane osobných údajov v Európskej únii. Takže teraz môžeme už o tomto hlasovať, môžeme pokračovať. Takže začneme hlasovanie. Navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch. Takže začíname. Kompromis, pozmeňujúci návrh kompromisu číslo 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis je tu faktická pripomienka, pán Busutil. Môžeme hlasovať en bloc o všetkých kompromisných riešeniach. Môžem požiadať takéto niečo, pán predseda? No, there are more than that. Would you accept? Would you? Would you? Would you accept? viete podporiť hlasovania blok, pokiaľ ide o väčšinu týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov s výnimkou. Bola tu navrhnutá jedna výnimka. Ide tu o číslo 9, 34 a 36. 9, 34 a 36. Myslím si, že to je stanovisko liberálov aj zelených. Čo si myslíte, pán Kirchhoff, ako budete to podporiť? A 20 k tomu chcete pridať. Dobre, tak ešte 20. -ku. Ešte niekto? Aj 18 a 20. -ka. Ešte niekto? Takže hlasujme o unblock, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Čiže to sú tie všetky, okrem tých výnimok. Teraz teda číslo 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Číslo 30, 20, 18, pardon, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Číslo 34, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A ešte posledné, 36, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre. Takže môžeme hneď mu návrhu číslo 48, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa číslo 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kult, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Veľa z nich vypadáva, musíme to pozorne sledovať, teda číslo 53, na strane 4. Áno, tak už sme ho našli. Eh? 53. 53. Áno, 53 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh 2 i 3. Kto je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz, ktoré zostávajú, pýta sa pán predseda. 66. Chvíľku trpenia. 56, kto je za? Proti? zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale overme si to. Hlasujme, prosím. Otváram hlasovanie. Now closed. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Šesťdesiat trojka a šesťdesiat šestka a šesťdesiat štvorka. Nie, 63 a 66, ktoré sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozme si návrh číslo 4, ITRE, kto je za, proti, zdržali sa, prija- zamieta sa. 68, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 81 za, pardon, kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 8 kult, kto je za 84 bola stiahnutá. Poďme si na číslo 5, kultúra, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, Júri, kto je za, zdržali sa, zamieta sa. ktoré nám tu ešte zostali. 6. Júri po častiach. Prvá časť, prvá veta, Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá veta. Nie, to vypadá. Šeska, itre, druhá veta. to je za? Šest itre, druhá veta, hovorí pán predseda. To je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 80, pardon, 93, ale nie, predsa len 91, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté väčšinou. 93, áno, 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz môžeme prejsť k sedmičke, ITRE, kto je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 15, IMKO, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Sto trojka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Osmička, itre, pardon, 8 kultúra, čiže kult, to je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Máme si to overiť? Nemusíme. Dobre, takže čo nám tu ešte zostalo? Osmička, itre. Máme si overiť tú osmičku? Osmička kultúra, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zdá sa, že tu je niekto navyše z EPP. Jeden hlas. O jedného tu máte priveľa. Nikdy vás nie je dosť. Tak ako to vyriešime? Možno, že vy ste ten, ktorý je tu navyše. Áno, takže jeden hlas z EPP odčítame. Koľko to teda máme? 22 proti 28 zamieta sa. Takže prejdeme k devine ITRE. To je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz 17 IMKO. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Je to zmetočné. Zdvíhajte ruky, lebo inak to nie je jasné. Budeme hlasovať o 17. imko. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 proti 26, zamieta sa. 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 116, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz Desina Júri, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Desina Itre, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 18. Imko, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 119, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 120, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 121 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis číslo 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 11. ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 100 Pardon. Pozmeňujúci návrh 19, IMKO, druhá veta. Druhá veta pozmeňujúceho návrhu od IMKO. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 126. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 12. Kult. Kto je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 ITRE, to je za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. 12 ITRE, to je, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A výsledok? 24 proti 22, čiže prijaté. si návrh 20, imko, zvyšný text, kto je za, proti, zdrali sa prijaté. Číslo 13, kult, kto je za, proti, zdrali sa, zamieta sa. Číslo 21, imko, kto je za, proti, zdrali sa, zamieta sa 13. Júri, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13. Pardon. Máme tu časo, hlasovanie po častiach. Kam preskočíme, pýta sa pán predseda. Prejdeme k 22. za prvá časť. Prvá časť IMKO, prvá časť, je to na strane číslo 16. I think I think most of them have fallen. Väčšina už asi odpadla. Až po 22 imko za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti. Zamietnuté. Druhá časť teda bola zamietnutá. 136 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. 138 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 Juri e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 Itre za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 Imko za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme 146. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. 28 za, 22 proti, prijatý. 147 za, proti, zdržali sa, prijatý. 151 za, proti, teda 151 e, za. Stavros, mal by si hlasovať, je to tvoj návrh. Návrh bol prijatý. 152 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis. 29 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 155 alebo nie. Nie, prepačte, to som sa pomýlil. 18 júri za. E, prvá veta za proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 155 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 19 zítre za, proti, zdržali sa, prijatý 20 júri za, proti, zdržali sa, zamietnutý 28 ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 ITRE za, ITRE, nie Júri, ale 21 ITRE za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 29 IMKO za, proti, Držali sa zamietnutí. 22 ITRE, druhá veta, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 ITRE, za, proti, zdržali sa prijatí. Ten návrh bol prijatý. 33 imko. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 25 itre. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 26 júri. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale si to radšej overme. 26 júri. Overujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 28 za, 22 proti. Návrh prijatý. 26 ITRE za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 IMKO za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 27 ITRE. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 28 ITRE. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 38 IMKO za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 40 IMKO za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 41 IMKO za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 42 imko za proti zdržali sa zamietnutí. Teraz e, citácie a úvodné ustanovenia, ale to si ešte overíme, to posledné. Čiže 42 imko. Otváram hlasovanie 42 imko. Hlasujeme. 35 za, 15 proti. Návrh prijatý. Čiže asi nedvíhate poriadne ruky, keď to nebolo zjavné. Takže teraz tie citácie a úvodné ustanovenia. Návrh 3 za. Proti. Držali sa. Prijatý. 8 za proti, teda pardon, za ešte iba, 8 za, proti teraz, držali sa zamietnutí. Navrh 1, imko, za, proti, držali sa prijatý návrh 12 za proti držali sa prijatý návrh 15 za proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 17, hlasovanie po častiach, čas prvá, za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 18, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh Návrh 27. Za. Proti. Držali sa. Myslím, že tentokrát to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Nie, bol to zamietnutý návrh. Tridsaťdva. Za. Proti. držali sa. prijatí. Tridsaťtri. Za. Proti. Držali sa. Prijatí. 36 za. Proti. Držali sa. Prijatí. 39 za. Proti zdržali sa, zamietnutí. Návrh 6, imko, za, proti, zdržali sa, prijatí. Ešte je tu jeden návrh 44 za proti, zdržali sa. Hlasujeme teraz o celom texte, celom obrovskom, tučnom, veľkom texte. Ale ešte si to elektronicky overíme teda za za bolo 49 1 bol proti, takže návrh bol prijatý a gratulujeme pánovi Vosovi. A poprosíme pána Vosa, aby sa to už druhýkrát nezopakovalo takéto niečo. Toľko to návrhov už nikdy, prosím viac, nikdy viac, naozaj. Ešte máme jeden bod na hlasovanie. Tento bod sa týka návrhu Agentúra na prevádzkové riešenie rozsiahli informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Máme tu spravodajcu pána Carlosa Coeliu. Vypočuli sme si ho, keď prezentoval tento prípad. Želá si ešte sa ujať slova pred hlasovaním? Nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Stretli sme sa. Aj kompromisy z radová komisiou sa dosiahli v prvom čítaní. Všetky moje požiadavky za parlament, vrátanie toho, že nie je povolená interoperabilita, že vytvorenie iných systémov bez náležitých procedurálnych postupov nie je jasné. Nie je povolená komunikačná infraštruktúra, hlasovacie práva, aerodák, všetky tieto moje požiadavky bolo im videné v ústretí, som spokojný a poprosím kolegov, aby blokovo odhlasovali všetky kompromisy, aby sme túto agentúru rozbehli čo najskôr. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, pán Koelio, hovorí pán predseda. Tak začneme hlasovať. Začneme. Kompromisný text za, proti, to sa zdržal, prijatý. Takže všetky pozmenujúce návrhy vypadávajú. To bolo naozaj úžasné, to nám vykompenzovalo celú predchádzajúcu prácu pri hlasovaní. Pán Kojo, nesmierne sme vám vďační. A teraz ideme hlasovať o texte elektronicky v takom znení, v akom bol pozmenený. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Končíme hlasovanie. Čo sme? Dostali 43 plusiek, 3 mínusky. Gratulujeme pánu Koaliovi za odvedenú prácu. Ďakujeme mu. And we still have a point to go. Ešte stále tu máme jeden bod programu. Ide tu o správu komisie o smernici na uchovávanie, o uchovávaní údajov. Vypočujeme si prezentáciu komisie. Nie, ešte stále musíme hlasovať. Ozývajú sa hlasy k 17. Aho, to mi je ľúto. Vynechal som hlasovanie. Tak ľúto mi je to, hovorí pán predseda. I thought it was about it. Ja som si myslel, že už to je za nami. Ale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 Takže prijaté. A teraz budeme hlasovať o tomto texte, ako bol odhlasovaný, ako bude v znení legislatívneho uznesenia. Elektronicky hlasujeme. Končíme elektronické hlasovanie. Máme tu 40 hlasov za, nikto nie je proti jednomyselne. Ďakujeme pani Tani Fajon. Je mi ľúto, bol som príliš unavený, aby som si všimol, že sme vynechali jedno hlasovanie. Ďakujeme vám. OK, OK. I've been reported. I've been reported. Práve mi povedali, že k bo- poslednému bodu dnešného popoludnia ktorým je správa komisie rade. Poprosím vás o pozornosť, vážení. Posledným bodom dnešného popoludnia, ako som už povedal, je výklad komisie. Týka sa správy Komisie Rade a Európskom parlamentu hodnotiaca správa o smernici o uchovávaní údajov. Pán Prive je to riaditeľ z komisie, ktorý tu má byť až o 6. Takže ešte máme e, čas, ktorý treba nejako vyplniť. Nestalo sa to prvý raz. Navrhujem prestávku a o 10 minút začneme opäť s našou prácou. Ďakujem vám.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 We thank you, colleagues. We thank you for your understanding. We thank you. Kolegovia, ďakujem za pochopenie, za to, že ste tu vydržali až doteraz, pretože ešte stále máme jeden bod na programe. a to je e, máme tu e, teda pán riaditeľa DG Home, ktorý predstaví správu o vyhodnocovaní e, e smernice o ukladaní údajov. Čiže on vystúpi, pán príbe a potom môžete mu dať otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Teším sa opäť eh, na otázky, tentokrát na túto tému, tu na výbore a som veľmi vďačný, že tu eh, môžem eh, predložiť správu k tejto smernici. Ako dobre viete, je to výsledok dlhej, konzultácii konzultácií s príspevkami členských štátov a mnohých iných aktérov táto správa nie je nejakou právnou analýzou, nemá nejaké konkrétne závery o tom, či smernica v súčasnom znení rešpektuje e, princípy potrebnosti a proporčnosti v súlade s článkom 14 smernice. Je to vlastne iba vyhodnotenie toho, ako táto smernica v praxi funguje a či má byť pozmenená. Pani komisárka Malmström jasne povedala, že komisia podporuje uchovávanie údajov ako veľmi dôležitý nástroj v oblasti spravodlivosti, čo ale neznamená, že komisia je spokojná na 100% so súčasným nástrojom. Prečo potrebujeme celoeurópsky prístup k uchovávaniu údajov? Myslíme si, že sú to tri dôvody, prečo EÚ by mala byť v tejto oblasti aktívna. Dôvod prvý, treba zabezpečiť, že skladovanie hm, údajov, alebo teda komunikácia údajov je k dispozícii pre E, trestnoprávne konania bez spoločných európskych e, norm nie je žiadna záruka toho, že poskytovateľia služieb e, tieto údaje poskytnú. Videli, me, videli sme, že tie členské štáty, ktoré netransponovali smernicu, že tam viaceré vyšetrovania e, sa dostali do problémov alebo dokonca boli aj pozastavené, keďže neboli k dispozícii tieto údaje, respektíve boli iba veľmi krátko uchovávané. To poprvé. Po druhé, poskytovateľe služieb správne očakávajú, minimálne rozdiely medzi zákonmi, ktoré e, platia v jednotlivých krajinách v rámci vnútorného trhu. A tretí dôvod, aj občania majú nárok na konzistentnú ochranu na vyššej úrovni, pokiaľ ide o ich osobné údaje a takisto aj rešpektovanie ich práva na súkromie, kdekoľvek v EU sú. My chceme zabezpečiť, že európske pravidlá uchovávania údajov splňajú všetky tieto tri ciele prečo by sme mali potrebovať reformovať túto smernicu. Väčšina členských štátov je spokojná. E, v rámci procesu konzultácie povedali, že sú spokojné so časnou smernicou, pretože tá smernica je do veľkej miery flexibilná, pokiaľ ide o to, akým spôsobom komunikačné údaje majú byť, e, má byť k ním prístupom a používanie. Ale veci členské štáty takisto povedali, že sú isté problémy s transpozíciou smernice, keďže sú tu e, e, obavy, pokiaľ ide o súkromie a ochranu údajov. Ako ste určite už počuli, boli tu prípady aj v Nemecku, aj v Českej republike, kde ústavné súdy vlastne e, transpozičnú legislatívu e, vetovali. E, to isté máme v prípade Bulharska, e, Cypru, e, v Maďarsku zase je otvorená takáto téma, takže bude táto téma ešte otvorená. Dokonca aj v Írsku máme jeden takýto prípad, ktorý ešte rozhodnutý nie je. V každom z týchto prípadov boli isté otázky, či naozaj je potrebné, či je primerané takto uchovávať údaje na celoeurópskej úrovni to e, necháva dosť e, veľké e, no, široké mantinely pre členské štáty, aby sami rozhodli, akým spôsobom uchovávajú údaje, či už sú to policajné orgány, prokurátory alebo ďalšie orgány. Takisto treba zohľadňovať aj zmeny v No, v kriminálnych aktivitách a technologický rozvoj za posledných 5 rokov a treba rátať aj s tým, aký rozvoj asi bude v najbližších rokoch 5 až 10. Napríklad niektoré členské štáty požiadali o európsky e, prístup, pokiaľ ide o registráciu anonimných SIM kart, potom sú tu smartfónové technológie, e, rozvoj internetu, to sú ďalšie veci, ktoré budú vytvárať nové výzvy pre policajné orgány a preto sa treba spýtať, či súčasná, súčasný rámec pre uchovanie údajov naozaj je dostatočný. Komisia si myslí, že treba e, tento rámec reformovať. Začali sme viaceré konzultácie s aktérmi, aby sme to detaľnejšie prebrali. Mali sme prvý workshop 1. E, júna. Občianská spoločnosť tam hovorila o možných e, riešeniach do budúcna. Potom tu boli aj workshopy s policajnými orgánmi, súdnymi orgánmi, a s inými organizáciami členských štátov. Aké by teda boli možnosti reformovania smernice? Jedna možnosť je status quo, že by sme teda veci nemenili, ale ďalej by sa e, komisia snažila vymáhať tieto záležitosti v rámci e, postupu za e, konania pre nedodržanie, infringement členské štáty viaceré požadujú práve status quo, ale komisia si myslí, že keďže sú tu isté oboje, pokiaľ ide o ochranu údajov, pokiaľ ide o súkromie, že isté právne výzvy možno tu budú aj do budúcna, takže status quo asi nie je úplne najlepšie riešenie. Druhá možnosť je e, zrušenie smernice a že by členské štáty sami e, pri, <clears throat> prijali svoje vlastné prístupy na základe článku 15 súk, e, smernice o súkromí. Tretia možnosť, to je naša preferovaná možnosť, je nájsť taký spôsob, ako by sme lepšie aplikovali e, štandardy proporcionality bez toho, aby sme nejakým spôsobom skompromitovali efektívnu operatívnosť tohto nástroja. Nejde o harmonizáciu kvôli harmonizácii samotnej, ale ide o to, ako budeme minimalizovať dopad na, e, na konkrétne odvetvie a teda aj ako zabezpečíme základné práva, pričom aj splníme naše ciele. Takže preto konzultujeme momentálne s aktérmi, s vami, s členskými štátmi o výhodách a nevýhodách mm, rôznych, rôznych zmien, či už sú to zabezpeky pre ochranu osobných údajov, rôzne lehoty a mnoho ďalších vecí v súčasnom znení. Ale samozrejme, môžeme hovoriť aj o prípadných alternatívach k uchovávaniu údajov. Aj o tom to je tiež dovolené, tak povediac. Ešte stručne spomeniem inú vec, a to síce, že kým sa tieto zmeny všetky neuskutočnia, musíme naďalej aplikovať súčasný rámec. Naďalej budeme s členskými štátmi pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že súčasná smernica o uchovaní údajov je správnym spôsobom uplatňovania. Boli to viaceré e, sťažnosti, pokiaľ ide o efektívnosť smernice a preto je dôležité, aby členské štáty naďalej poskytovali štatistiky v súlade s článkom 10, ale takisto potrebujeme aj dôvery hodnú, kvalitnú, kvalitné dôkazy, pokiaľ ide o príklady toho, akým spôsobom uchovanie údajov vlastne e, e, spôsobilo, má následok konkrétne výsledky v tom zmysle, že že nejaký trestný čin bol objasnený alebo e, daná obvinená osoba bola povedzme zbavená obvinenia alebo e, niečo podobné. Komisia všetky tieto otázky aj ďalšie zváži a potom pripraví návrhy. V lete pripravíme dopadovú štúdiu na základe týchto jednotlivých možností, ktoré som spomenul v rámci toho procesu identifikujeme eh, preferované riešenie pre eh, pozmenenie smernice a eh, spustíme aj istú konzultáciu, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti v súčasnosti platného modelu uchovávania údajov v EÚ. A aby som to ešte uzavrel, tie členské štáty, ktoré doteraz neimplementovali túto smernicu, je ich pár tam komisia bude konať e, v rámci e, konania infringementu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Príbe. Otvárame teraz e, možnosť vystúpiť aj pre ostatných kolegov. Pani Intvel, sa páči. Oh. Okay. Would... Nebol to pán Alvaro, ktorý sa chcel vyjadriť, pán predseda? Nie? Tak ja budem veľmi stručná. Mali sme skutočne veľmi rozsiahlu diskusiu, pokiaľ ide o túto tému. Minulý týždeň mali sme tu aj seminár a myslím, že veľa ľudí je prekvapených, že aj napriek všetké kritike vrátane EDPS, pokiaľ ide o smernicu zadržiavania údajov, komisia predsa len opakuje stále dokola, aké to je dôležité a nevenuje pozornosť kritike, nepredkladá nejaké konkrétne informácie o tom, že ako by si vyargumentovali ten svoj postoj. Ak zozberieme všetky údaje o každom občanovi v, v Európskej únii, ak budeme mať takéto informácie, tak to by bolo veľa bezpečnejšie, ale to sa nedá jednoducho. Som trochu unavená z toho, že komisia jednoducho nereaguje na túto kritiku, ktorá tu odznieva. Uh, Nepočul som za, nepočula som za ostatné roky jeden konkrétny dôvod, ktorý by bol presvedčivý dostatočne na to, že by sme vedeli, prečo by takýto postup bol opodstatnený. Ako komisia reaguje na kritiku zo strany EDPS? Komisár predsa nie je aktivista nejaký, on musí vyhodnotiť dopady tejto smernice. Takže skutočne by som chcela vážnu odpoveď, pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia a ja máme rôzne názory. To je predsa už nie tajomstvom, ale je dobré, že by sme sa mali venovať konkrétnostiam. Táto smernica musí byť prepracovaná. Avšak sú tu otázky, ktoré by som v, tejto, v tomto konteste predsa len chcel sa spýtať, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. Nakoľko voči komisii máme dôveru a zároveň aj zo strany komisie stále počúvame o potrebnosti týchto postupov. Môže nám komisia nejaký cezhraničný prípad s výnimkou Europolu, pokiaľ ide o detskú pornografiu, spomenúť, uviezť, kde by jednoducho takýto postup bol potrebným nástrojom. Policajné štatistiky zatiaľ nepoukazujú, aspoň teda v Nemecku, nepoukazujú na to, že by sa boli dosiahli nejaké iné výsledky, ak by sme mali k dispozícii už pred pripravené údaje. Čiže je tu nejaký taký konkrétny prípad, kde by sa to bolo bývalo opodstatnilo? To je jedna vec. A druhá, máme tu írsku sťažnosť na súde prvej inštancie, pokiaľ ide o uplatniteľnosť základných práv. Je tu nejaká možnosť zo strany komisie, že by nás neformálnym spôsobom alebo poradenstvom informovalo, informovala o týchto záležitostiach, pretože by bude pravdepodobne trapné, ak súd zistí, že vo všeobecnosti podobne ako to bolo v Rumunskom, v prípade rozhodnutia rumúnskeho ústavného súdu, že jednoducho tu nebude súlad s európskymi ľudskými právami a potom bude problém na svete. Takže ešte možno ďalšia otázka. Nes chápem celkom konkrétne logiku Európskej komisie, keď napriek tomu, že vie, že tu bude revízia, stále trvá na svojom. Nezávisle od toho, aké bude stanovisko v Nemecku ministerstva vnútor, vnútra a justície, predsa len budeme potrebovať, aby sa tento zákon implementoval práve v tej chvíli, keď bude odsúhlasený e, tento právny predpis na úrovni Európskej únie pokiaľ ide o otázku byrokracie, aj napriek, aj napriek takejto vedomosti, že sa týmto zvýši byrokracia, budeme potrebovať ešte takýto zákon. A chcem sa ospravedlniť aj za to, že som prišiel trochu neskôr. Nepočul som, či komisia počíta s nejakou kombináciou e, postupu quick freeze a zhrňania alebo zberania tých údajov, že to chce zapracovať do revízie. A potom ešte jedna vec, Záverom by som sa chcel spýtať, či komisia je ochotná sa zúčastniť e, diskusie v plene v parlamente ohľadne tejto témy. Myslím si, že máme tu inú dobu, inú klímu, inú náladu v parlamente, ako tomu bolo v roku 2005, tak si myslím, že na základe týchto údajov, ktoré teraz máme a na základe tej atmosféry, ktorú tu máme, by možno takáto debata alebo rozpráva v parlamente bola dôležitá. Je komisia, zastáva komisia názor, že napríklad tak, ako to implementovalo Grécko, kde sa zbierajú údaje iba v prípade, že to je v súlade so smernicou, alebo sa to jednoducho dá e, organizovať alebo implementovať aj na základe e, voľnodostupnosti týchto údajov. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán Alvaro. Áno, zaznačil som sa, že ste sa hlásili o slovo. Viem, že ste a mi aj poslali mail, formuláciu vašej otázky a týmto spôsobom to vlastne predložíme na konferenciu predsedov výborov. Pán Fos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predsa len jedna otázka, ktorá sa uberá tým istým smerom, ako to predložil aj pán Alvaro. Či skutočne má význam Nemecko alebo iné štáty nejakým spôsobom primeť k tomu, aby e, prijali e, zákon, ak už dohľadne vieme, v dohľadnej dobe vieme, že tu budeme mať iný systém, akým to budeme riešiť. A druhá vec, neviem, či to budete vedieť zodpovedať takýmto spôsobom, ale tieto ústavné súdy, o ktorých ste tu hovorili, sú nejako, e, pokiaľ ide o ich rozhodnutie, sa zhodujú tieto ich rozhodnutia na základe tých podmienok, ktoré boli k dispozícii? a potom tie hodnoty ohľadne skúsenosti, že do akej miery, alebo respektíve ako dlho by e, takéto údaje mali byť e, zbierané, respektíve udržiavané, keď vieme, že po troch mesiacoch potom je už možnosť e, začať e, trestoprávne vyšetrovanie. Máme nejakú skúsenosť v tejto oblasti, či by ste vedeli k tomuto niečo povedať? Možno by to bolo zaujímavý počuť si váš názor. Pán Kirchhoff, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú tu dve oblasti, v ktorých by som sa chcel niečo spýtať, alebo predostrieť určité pripomienky. Jedna vec je vzťah so Spojenými štátmi a tá retorika, ktorú používajú Spojené štáty americké, a my možno, že sa niekde zhodujeme, pokiaľ ide o lingvistickú úroveň, sú to jazyky podobné, ale je skutočne naša retorika podobná, napríklad ochrana záujmov jednotlivcov, bezpečnosť alebo tajnosť údajov. Tieto základné princípy, o ktorých tu hovorím, máme tu skutočne e, spoločný jazyk, ktorý používame. Mne sa zdá, že máme určité neporozumenie, nedostatok porozumenia alebo vôle porozumieť sa na oboch stranách Atlantiku. Je tu skutočne nejaká, nejaká porovnateľnosť tých údajov alebo toho, čo vlastne chceme dosiahnuť? Aké je ich stanovisko k tejto záležitosti? A potom tu ešte hovoríme o zadržiavaní informácií alebo údajov. Kolegovia tu spomínali dĺžku obdobia, akým, ako dlho by sa tieto údaje mali skladovať, to ma až tak nezaujíma. Mňa však zaujíma nielen táto dĺžka času, avšak aj podmienky, na základe ktorých tieto informácie budú zbierané. A tie, to je veľmi dôležité zohľadniť, pokiaľ ide o nakladanie s takýmito informáciami a ich využívanie a prístup k týmto informáciám. To je pre mňa rovnako dôležité ako to obdobie, ako dlho by sa mali skladovať. A zaujíma ma, či by ste k tomu vedeli niečo povedať, či tie návrhy, ktoré momentálne máte k dispozícii, či skutočne adekvátnym spôsobom pokrývajú ochranu občanov Európskej únie. Pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, chcel by som povedať, že pokiaľ ide o vyhodnocovanie zberu týchto údajov, ja som si to prečítal veľmi pozorne, aj ostatné dokumenty a dospel som k záveru, že sú tu určité veci, ktoré jednoducho sa nepodarili. Je to jeden z najrychlejších legislatívnych procesov, ktoré sme tu mali a pravdepodobne to je aj chyba, ktoré sme sa dopustili. Keď sa zamyslíme nad tým, koľko peňazí, tak sa tým zamyslíme už iba z finančného hľadiska, koľko peňazí muselo byť vynaložených eh, zo strany providerov internetu, na to, aby sa táto smernica e, implementovala v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Čisto v, v Nemecku to bolo 300 miliónov eur, ktoré boli do tohto investované a na to, aby sa vôbec implementovala tá prvá časť tejto, týchto predpisov. Ak si uvedomíme túto, túto množstvo peňazí, tak je to celé pre mňa dosť také hmlisté, nechápem, že by Teraz sa v tej evaluácii, vyhodnocovaní vlastne objasňuje, akým spôsobom sme to odsúhlasili a že to jednoducho nie je až také efektívne, ako sme očakávali. Neprispieva to k vyšetrovaniu ako takému a To znamená, že vlastne využívanie týchto údajov v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa od seba líši. To jasne dáva najavo, že tu nemáme jasné, konkrétne podmienky na to, aby sme tieto opatrenia využívali rovnakým spôsobom. A potom ešte, pokiaľ ide o právnych, právne podmienky tejto problematiky, videli sme tu výsledky niektorých ústavných súdov, ktoré zavrhli implementačný proces alebo tejto smernice alebo smernicu ako takú, ktorú prehlásili za neimplementovateľnú vzhľadom na ich vlastnú ústavu a vychádzali zo základov, ktoré my už sme mali k dispozícii. Je tu o chartu základných práv, o ústavy jednotlivých členských štátov a ešte aj o, Európsku, o Európsky dohovor o ľudských právach. Takže toto všetko sme už mali k dispozícii. že sa toto uvádzalo do pozornosti a myslím si, že teraz už je konečne na čase aj pre Európsku komisiu, aby tieto právne vyjadrenia a komentáre k situácii brali do úvahy, aby opatrenia, ktoré berú a príjmajú, aby jednoducho prispôsobili eh, platným predpisom jednotlivých členských štátoch. Predsa to je úloha Európskej komisie. Tento právny rámec predsa musí byť koherentný, jednotný v rámci Európskej únie. Ak občania a občanky v Európskej únie, ak zákazníci, napríklad providerov telekomunikačných služieb, predsa nemôžu čakať celé roky na to, pokým budú mať zo strany Európskeho súdneho dvora nejaké vyjadrenie alebo rozsudok ohľadne toho, aby vedeli, že ich právo môže byť podporené. Takúto situáciu nemôžeme podporiť a preto by som sa chcel spýtať, kedy začne revízia, alebo kedy budeme môcť očakávať na stole nejaký konkrétny návrh zmeny a potom si to samozrejme preskúmame a môžeme participovať na procese ďalšieho rozvoja. Pani Koracapil, ďakujem pekne, pán predseda. Bola som prekvapená, že komisia stále berie do úvahy ako jednu z možností status quo. A konanie infringement, tak ako pokračuje. Pre mňa sa zdá, že je protirečivé. Niektoré krajiny ešte netransponovali túto smernicu o chovaní údajov, teda neprešlo to demokratickým schvaľovaním v parlamente, hlasovaním v parlamente. Dopočuli sme sa z mnohých rozličných krajín, z ústavných súdov, z bežných súdov, z kruhov verejnej mienky, že naozaj sú tu obavy o narušenie súkromia, o to, či sú údaje naozaj chránené, o to, či uchovávanie údajov údajov naozaj vyzerá tak, ako by malo vyzerať. Teda všetky tieto záležitosti, ktoré súvisia napríklad aj s časom uchovávania údajov, v niektorých krajinách to je od 6 rokov, v iných až po 10 rokov. Takže táto kritika sa nie vždy používala na argumentáciu proti vážnym zločinom, ale aj proti menším zločinom. Ale tak či tak je tu istá naliehavosť, istý pocit, že s tým treba niečo urobiť a práve preto by sme radi si vypočuli návrh komisie, ako mieni prehodnotiť súčasnú smernicu a ako odpovedať na tie obavy, ktoré som teraz tak zostručnila, ale vy všetci veľmi dobre viete podrobne, aké sú istý formálny procedurálny postup e, narušenia, porušenia toho, čo sa nemalo porušiť, takéto čosi by som si predstavovala, a demokraticky ľudia vyjadrili obavy, na ktoré treba odpovedať vo všetkých krajinách EÚ. Pani Latford má slovo, hovorí pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda, hovorí pani Latford. Je to dobrý zmetok, pravda. Nie som prekvapená, pretože už pred šiestimi rokmi to tak vyzeralo. Sme v situácii, na ok- ktorej by som odporúčala akademický seminár. A nenavážam sa do komisie, aj keď vy ste tu zástupcovia komisie, ale ja si myslím, že smernica poskytuje len malú právnu istotu v, vo veciach, e, ktoré fungujú v viac než jednom členskom štáte a o údajoch, ktoré o občanovi jedného štátu môžu byť uložené v inom štáte. Čiže toto je záležitosť týkajúca sa právnej istoty a citujem zo správy komisie, vyhodnocovacej správy, kde sa hovorí, citujem, členské štáty si mohli e, aplikovať tieto smernice až po prijatí inej smernice, koniec citátu. A to si myslím, že je dosť protirečivé a že je veľmi ťažké e, niečo proti tomuto urobiť súdne, to napadnúť. Je to priamo modelový príklad toho, ako sa to nemá robiť. Myslím si, že podobný, podobná prípadová štúdia bola k nebezpečnému lieku. ktorý bol sa týkal psov a Pán minister, viete o tom? Ja som úplne zabudla. Naozaj sa ospravedlňujem. Tento o, zákon o nebezpečných psoch sa často používa práve ako modelový príklad toho, čo sa nemalo stať, takže mi to takto nejako ušlo a smernica o uchovávaní údov je európskou verziou zákona o nebezpečných psoch, podľa mňa. A pamätám si veľmi dobre, že politické reakcie britskej vlády, ktorá vtedy viedla EÚ, bolo v predsedníctve, bolo to v júli 2005, keď veľmi rýchlo presadila zákon, ktorý nebol dostatočne pripomienkovaný, ošetrený a išlo tam o boj medzi dvoma skupinami a tu v parlamente to je niečo podobné, boj medzi dvoma skupinami. Máte ako by súd mal aplikovať článok o jednotnom trhu na smernicu, ktorá hovorí, že jej cieľom bolo uchovať údaje ktoré by mohli slúžiť na odhaľovanie závažnej zločinnosti. Ja teda nemám ani potuchy, ako tento článok by sa mohol uplatniť. A táto smernica právne neupravuje prístup k údajom alebo výmenu údajov, a to teda naozaj znamená nedostatok právnej istoty pre občanov. Je to úplný zmetok. Komisia nás e, dostala do tohto zmetku, takže vzhliadame ku komisii, aby nás dostala z tohto zmetku. Komisia priam riadi naše životy. Neviem, ako to urobíte, zastupcovia komisie. Je tu aj írsky prípad v ECJ na Medzinárodnom súde, ale myslím si, že niečo treba urobiť a zhodneme sa aspoň na tomto, že niečo treba urobiť, aby sme sa dostali od dnešnej situácie tam, kde by sme mali byť a to ani nie pre to, čo sme si možno mysleli, ale preto, aké náklady budeme zdieľať ako zákazníci. Ďakujem, hovorí predseda. Po prezentácii komisie teraz do, a po diskusii dostane slovo opäť pán Prives komisie. Veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi sa bojím psov, priznávam. A myslím si, že tento zákon je veľmi zlý, ak sa týka len veľkých plemien psov. Ja sa bojím aj malých psov. Mal by sa teda opraviť, ale komisia si je vedomá všetkých chýb, ktoré členské štáty v tejto veci eh, urobili. A vieme všetky eh, problémy, ktoré sa spájajú so smernicou o uchovávaní údajov. Pokúsim sa zareagovať na väčšinu toho, čo tu odznelo. Áno, v skutku po dlhých prípravách tejto správy sa komisia uzniesla. Samozrejme, že môžete nesúhlasiť s tým, k čomu dospela. Zaznelo tu mnoho argumentov, že je to užitočný nástroj a retorika, štilistika tejto správy. Ja som bol na konferencii, kde sa e, diplomaticky hovorilo, že netreba voliť radikálne vyjadrenia, napríklad, že niečo je vynikajúce alebo niečo je veľmi zle, že treba byť e, na zlatej strednej ceste, diplomaticky hovoriť. Takže berte na vedomie, že takto na vysokej úrovni sme sa to snažili riešiť a v rade sme mali pocit, že by bola kvalifikovaná väčšina voči akejkoľvek zmene tejto smernice, takže máme e, na pamäti aj to, že sú rozličné názory na túto smernicu v rôznych členských štátoch. Táto správa vzala do úvahy všetky aspekty e, tejto zložitej tematiky a my sme neignorovali pripomienky IDEPS. Mali sme semináre, konferencie v decembri a som rád, že vás môžem predložiť prípady. Niekedy ma treba zastaviť, keď začnem hovoriť o rôznych prípadoch a prípadových štúdiách. Ja ich poznám priveľa. Neviem, či hovoríme, že tento nástroj by bol užitočný len pre cezhraničné prípady, či by bola potreba harmonizácie tohto nástroja, ak by tento nástroj pokrýval všetky prípady, ktoré sa udejú v členských štátoch EÚ, ale to si overím, čo sme povedali k tomuto v našej správe. Pripomienkovanie, konzultovanie so súdom neformálne predtým, než sa pred súd dostane nejaký prípad. Ja ako bývalý sudca by som takéto niečo neodporúčal. A podľa mňa e, žiadny seriózny súd by nič takéto neprijal, takže komisia nezvažuje nič podobné. Teraz k postupu e, narušeniu zmluvy. Takéto, takáto správa, keď hovorí, že treba niečo zlepšiť v existujúcom zákone, v existujúcej legislatíve, samozrejme, že sa pokúšame zákonodarcu čo najrychlejšie k takémuto niečomu prímeť. Zároveň sa nechceme vystaviť e, kritike, že sme to uponáhľali, takže potrebujeme ďalšie pripomienkové konania. Budeme mať dopadovú štúdiu, pokúsime sa to vzrýchliť, ale aj tak to bude trvať nejaký čas. Komisia na druhej strane si nemyslí, že by sme mali zastaviť tieto postupy, eh, kde sa skúma porušenie zákonov a zmluv. Myslím si, že by to nebolo náležité voči tým členským štátom EÚ, ktoré už transponovali túto smernicu pred mnohými rokmi. A po druhé, ak by ste si vzali súčasnú smernicu a záverečnú stranu tohto vyhodnotenia, kde sú konkrétne indikácie, kde ktorým smerom sa veci e, vydali, tak potom je možné transponovať smernicu inteligentne. A je e, nepravdepodobné, že keď ju takto inteligentne členský štát transponuje, že by ju musel opäť prekopávať a modifikovať. Samozrejme sa to nedá vylúčiť, ale Jednoducho sa to nedá vo všeobecnosti povedať, že tie členské štáty, ktoré ešte netransponovali, že ju nemajú sa ani pokúšať transponovať, majúc na mysli aj to, aspoň v prípade Nemecka, že ústavný súd explicitne povedal vo svojom rozsudku, poprvé kritizoval smernicu a po druhé povedal, že vidí možnosti transponovať túto smernicu v súlade s nemeckými štandardmi právnymi, takže si myslím, že by sme mali preskúmať tie rozsudky ústavného súdu, ktoré sú relevantné. Samozrejme, celá ústava je e, relevantná, ale táto téma je do- zásadná. Vezmeme do úvahy všetky rozsudky ústavného súdu, pokiaľ sú relevantné pre legislatívu EÚ. Nie všetko je vždy relevantné. Čo sa týka k právnemu základu, rozumiem vaše obavy. A to je jediná otázka, ktorú nám už súdny dvor objasnil. Hoci sú tu rôzne názory na aplikáciu 95 ale súd už sa vyjadril. Vážený pán predseda, ja chápem, že sa ponáhľate, takže už končím. Kedy komisia tento návrh e, predloží, to neviem. V súčasnosti sa neviem vyjadriť, ale intenzívne na tom pracujeme. Ale pripomienkové konanie je zdlhavé a dopadová štúdia takisto si vyžiada e, niekoľko mesiacov. Neviem vám povedať presný dátum. Ďakujem, to je z mojej strany všetko. Ďakujem, pán Prive. To bude všetko. Myslím si, že táto e, vaša e, prezentácia súčasného stavu, tento váš výklad bol dobrý, mal svoj význam. Zasadanie výboru Libe je odročené do 9. zajtra ráno. Ďakujeme za spoluprácu. do zajtra.